do teda. that.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 Dobré ráno, prajem. Začíname trošku neskôr, pretože niekoľko poslancov z niekoľkých politických skupín sú ešte na ceste, ale väčšina ľudí tu už je. Som veľmi rada, že dnes ráno vás môžem predstaviť Garyho Genslera a privítať ho u nás. Je to predseda Severoamerickej komisie pre termínované obchodovanie s komisiami, s krátkou CFTC. Je to regulátor v Severnej Amerike, ktorý je zodpovedný za veľkú časť obchodovania s derivatívami v Spojených štátoch amerických. A pán Gensler nám pripraví úvod do tejto témy. Myslím si, že včera ste dostali Kopie jeho prednášky a takisto sú k dispozícii v tejto miestnosti. Pravdepodobne sa nebude držať písomného textu. Nespoliehajte sa na to, že si ho neskôr prečítate. Myslím si, že užitočná bude aj potom výmena názorov, ktorá bude nasledovať. Som veľmi rada, že ste prišli a že sa s nami podelíte o to, čo sa teraz deje v Spojených štátoch amerických a pomôžete nás, nám zoznamiť sa s regulatívami a derivatívami v tejto oblasti. Nech sa páči, pán Gensler. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem predsednička a všetci poslanci hospodárskeho a ekonomického výboru Európskeho parlamentu. Budem hovoriť o OTC derivatívoch, ktoré niekedy nazývame swaps. Chcel by som predstaviť Lee a Izabel, moje dve cery, ktoré sú tu dnes so mnou a majú jarné prázdniny, rozhodli sa, že chcú so mnou cestovať do Európy, tak sú tu dnes s nami. Uh, Finančná kríza, ktorá začala v roku 2008, má globálnu povahu a finančné systémy zlyhali v tomto teste. Ale zlyhal aj finančný systém, ktorý mal regulovať, upravovať finančné trhy. Niektorí Európania, ale aj Američania nikdy nepočuli o derivatívoch a podobných finančných kontraktoch, ktoré sú teraz také moderné. Poznajú ich len odborníci na finančnom trhu. OTC derivatívy sú centrom finančnej krízy, ktorá sa odhrala v roku 2008, pretože vyvinuli pákový efekt na finančný systém a vytvorili väčšie riziko, keď nebol k dispozícii dostatočný kapitál. Samozrejme, firma, ktorá sa nazývala AIG, bola e, vykúpená záchranným balíčkom 2 bilióny dolárov bola hodnota derivatívov, ktoré sa týmto spôsobom e, zhodnotili a <clears throat> zachránili. Prepačte. Globálny finančný systém sa zatriasol v základoch a zistili sme, že väčšina peňazí, ktorá plinie cez AIG, takisto plinie cez medzinárodné banky na celom svete. OTC derivatívy boli pôvodne určené na to, aby znížili riziko a koncentrovali to riziko, ktoré predtým zdieľala verejnosť. Lenže dnes neexistujú zemepisné hranice, všetko je medzinárodne koordinované na finančných trhoch a preto nikto nie je chránený. Preto aj my sme začali veľmi úzko spolupracovať medzi Amerikou a Európou na tomto poli a ďakujem predsedničke, že ma pozvala. Dovolil by som si využiť túto príležitosť a povedať vám niečo o systéme, ktorý upravuje finančné trhy v 30. rokoch minulého storočia prezident Roosevelt uprostred hospodárskej krízy bol v kongrese a zaviedol záležitosti, ktoré mali ochrániť e, trh. Prvá bola komisia SEC a mala sa starať o burzové obchody a dlhopisy. A ďalšie opatrenie boli, bola organizácia CFTC. Je to nezávislý regulátor, ktorého mám tu čas byť teraz predsedom. Misia našej organizácie je ochraňovať trhy pred manipuláciou a podvodmi a Myslím si, že clearing house je takisto isté opatrenie, ktoré zabezpečujú, aby kapitál, ktorý sa zhodnocuje na trhu, bol bezpečný. Sme istou políciou, ktorá dozera na trhy, aby ľudia neutrpeli prílišné straty. Derivácie, derivatívy, ktoré už začali ako prostriedok polovici 19. 20. storočia, podstúpili počas svojho vývoja veľkú zmenu. Deriváty sa vyvinuli do formy, ktoré sa nazývajú OTC deriváty a vymieniali sa aj na mimoburzovom trhu. V Spojených štátoch sa všetci účastníci na tomto trhu e, zúčastňovali týchto obchodov a bolo potrebné aj regulovať tieto deriváty. Za ostatných 30 rokov sa diskutuje o tom, čím sa zaoberá aj tento výbor, aj výbory v kongrese, a to je trh so 600 biliónmi dolárov. 12 dolárov za každý dolár, ktorý je vyprodukovaný na svete, kdekoľvek na svete, či to je v Európe, alebo v Amerike, alebo v Afrike, sa týka obchodovania s derivátmi. Preto si myslím, že je čas zreformovať tento trh presne tak, ako sme to robili, urobili na trhu s dlhopismi alebo na trhu s terminovanými obchodmi futures. Myslím si, že táto reforma má byť komplexná a preto je nápomocné, že minulý rok v septembri a oktobri, keď sa v Pittsburghu stretli e, predstavitelia G20, hovorili aj o OTC derivátoch, o kontraktoch, o elektronických obchodných platformách, a takisto o všetkých účastníkoch na tomto trhu. Všetky tieto opatrenia sa majú nastaviť do roku 2012 a všetko toto máme dosiahnuť spolu. Myslím si, že komplexná reforma všetkého toho, čo reguluje finančný trh, sa má týkať všetkých produktov. Podľa mňa sú to produkty, ktoré súvisia s úrokovými sadzbami, s výmennými obchodmi, a takisto komoditné produkty, ako napríklad poľnohospodárske výrobky, hovorí sa aj o credit default swaps, čo sú ďalšie finančné odborné produkty. Myslím si, že by som teraz radšej hovoril o troch, odborn- troch kritických komponentoch. Po prvé, regulátory, ktorí sa regulujú sami. Po druhé, transparentnosť, ktorá je potrebná pri obchodovaní a s tým súvisia platformy, ktoré sa ponúkajú ako prostriedky. A po tretie, ústredné clearinghouse organizácie. Po prvé, čo sa týka dílerov, obchodníkov s derivátmi, sú, mali by to byť väčšinou veľké medzinárodné banky, ktoré majú e, významný kapitál, ktorí zarábajú istú rozumnú maržu a rozumne vedú účtovníctvo. Bez toho, že by existoval centrálny clearing house, tieto transakcie, ktoré sa konajú tzv. on the spot, sú veľmi rizikové. Keď sa pozrieme po celom svete, existuje 14 veľkých finančných inštitúcií, ktorí dominujú tomuto podnikaniu, 5 alebo 6 v Spojených štátoch, 5 alebo 6 v Európe a ďalšie asi dve sú v Ázii. Týchto 14 alebo podobné číslo finančných inštitúcií inštitúcií často žiadajú od vlády, aby ich nenechala padnúť a aby e, poskytla záchranné balíčky. Toto všetko súvisí s kontraktmi o derivátoch. Myslím si, že toto riziko treba znížiť. Obchodníci musia byť istým spôsobom regulovaní vo svojej činnosti, aby trh bol stabilný. Napríklad dokumentácia, ktorú e, udržiavajú o svojich obchodoch, by mala obsahovať podrobnosti o kontraktoch, podrobnosti o sieti obchodníkov, s ktorými obchodujú a toto všetko by znížilo riziko. A napokon, čo sa týka obchodníkov, je veľmi dôležité, aby sme mali e, isté databázy, kde sa bude uchovávať história obchodovania. V Spojených štátoch by mal byť prístup, otvorený prístup k týmto historickým záznamom o tom, ako obchodovali jednotliví obchodníci. Po druhé, Potrebujeme zvýšiť transparentnosť na tomto konkrétnom trhu. Transparentnosť e, sa môže vyvinúť len, ak existujú platformy s rovnakými podmienkami pre všetkých. Neskôr v tomto roku, keď budeme hovoriť o clearinghousoch, v lete budeme hovoriť o kapitálových záležitostiach a toto všetko sa spojí v tom, že transparentnosť znižuje riziko celého systému. Keď regulátori sa postarajú o regulárne podmienky, to nestačí. Potrebujeme aj, aby všetky ostatné e, zúčastnené strany na transakciách znížili svoje riziko pri obchodovaní. V Spojených štátoch pred 16 mesiacmi bol veľmi populárny termín toxické aktíva. Sú to aktíva, ktoré už sa nezhodnotia a 7 miliard dolarov bola hodnota záchranného balíčka v bankách, ktoré by inak padli, ak by sa neboli zachránili týmto balíčkom. Transparentnosť je dôležitá nielen pre dokumentáciu, ktorú treba uchovávať, ale treba vyvinúť úsilia aj v Kongrese Spojených štátoch amerických, aj v ďalších inštitúciách, ktorí, ktorí všetky tieto inštitúcie prispiejú k transparentnosti. Teraz budem hovoriť o OTC derivátoch, ktoré sa budú spracovávať v clearinghouse inštitúciách. Clearinghouse je inštitúcia, ktorá sa už v 19. storočí v Európe aj v Amerike objavila a jednotlivé strany obchodovania v týchto clearinghouse sa dočkali istých záruk férového obchodovania. Je to istý clearingový ústav, ak sa tak dá povedať, ktorý chráni ľudí pred metaforickými búrkami e, a zmetkom na trhu. Peniaze daňových poplatníkov v Amerike plynú do bank aj do AIG a pritom doteraz ten clearingový ústav nedokázal celkom zlé počasie a búrky na finančných trhoch odvrátiť a ochrániť ľudí pred rizikom. Myslím si, že k tomuto všetkému smeruje naše úsilie o lepšiu transparentnosť, lepšiu ochranu obchodníkov. Myslím si, že by sme mali sa vyhnúť tomu, že pridelíme e, lokalitu pre vznik týchto clearingových ústavov iba v istých zemepisných e, oblastiach. Nemali by sme to tak urobiť. Podľa mňa regulátory tu aj v Európe tu v Európe aj v Spojených štátoch by mali mať otvorený prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa clearinghouse inštitúcií, aby naozaj znižovali riziko, ktoré vzniká pri obchodovaní na trhu a zároveň, aby nevznikli problémy pre daňových poplatníkov. Tieto tri body som vyčerpal a budem teraz hovoriť o konkrétnych témach, ktoré sú napríklad credit default swaps. Regulovanie obchodníkov a zvýšenie transparentnosti a pridelenie mandátov na clearing by mohli e, vytvoriť problémy pre credit default swaps CDS produkty. Tieto produkty CDS majú jedinečný charakter, majú vlastnosti, ktoré ich predurčujú chovať sa ako isté poistky alebo poistné produkty a niekedy sa správajú ako zmenky, obligácie alebo iné potvrdenia dlhu. V Spojených štátoch sa teraz o CDS uvažuje tak, že kapitálové požiadavky pre banky, ktoré vydávajú CDS, by mali zahrňať podmienky dobné poistným produktom. Myslím si, že väčšinou tí, ktorí vydávajú CDS, majú istú maržu. Lenže ak nejaká firma skrachuje, to znamená, že nie je schopná splácať svoje záväzky, musí existovať istý kapitál, ktorý zabezpečí, že tu je rezerva na vyplatenie aspoň tých najnevyhnutnejších záväzkov. Takže tento kapitálový režim treba regulovať. CDS produkty sa dajú použiť aj na manipulovanie trhov. Myslím si, že o tomto sa veľmi diskutuje aj u nás, aj v Európe. My v Spojených štátoch amerických sa pozeráme na CDS produkty nasledujúcim spôsobom. Vždy na trhoch sú špekula, tí, čo špekulujú, ale zároveň treba ľudí chrániť pred výkyvmi napríklad na trhu s ropou pri transakciách, ktoré prebiehajú na týchto trhoch. Ako ochrániť trhy pred manipuláciou? My odporúčame americkému kongresu, že regulátori, napríklad tí, čo pracujú v organizáciách SEC a CFTC, by mali chrániť pred manipuláciou a podvodmi aj na trhoch s CDS produktami a inými derivátmi. Myslím si, že treba túto ochranu dostať na takú úroveň, ako už je teraz na trhoch s futures, s terminovanými obchodmi a ďalšími už dobre kontrolovanými produktmi. Myslím si, že SEC, tá komisia pre dlhopisy a výmenné produkty, by mala zaviesť istý limit, isté maximum, ktoré by sa nesmelo prekročiť. Napríklad, ak nejaká firma vydá dlhopisy, obligácie vo forme derivátov a tomu pridá ešte produkty CDS, regulátory trhu by mohli im dať limit, že už ďalej nesmú vydávať takéto produkty. Myslím si, že minulý december sa už začal e, navrhovať, už, už existuje prvopis zákona na túto tému. Reforma regulačného trhu má aj isté výnimky. Mnohé korporácie a banky hovoria, to je veľmi dobré, že robíte takúto reformu, ale prosím vás, nás z nej výjmite. Aj tu sa to deje v Európe? Nikdy? V Amerike sa to deje dosť často. Verím, že potrebujeme čo najviac kontraktov prehnať cez centralizované clearingové ústavy a iba toto pomôže. Korporácie a finančné firmy, ktoré volajú po výnimkách, e, toto pre nás zbudzuje obavy, pretože Ide tu o ich konečné náklady. Náklady by mali byť zahrnuté už do kontraktov o CDS produktoch, ale niekedy tomu tak nie je. Podľa mňa, keď tie výnimky povolíme, to by podmínovalo celú reformu. V roku 2008 sme boli svedkami toho, čo sa stane, keď reforma ešte nefungovala. Jednoducho daňoví poplatníci museli zachrániť banky a to nie je dobrá alternatíva. Myslím si, že ak by existovali výnimky, tak vždy politici budú eh, o ne žiadať, ale treba ich podľa mňa zúžiť, tieto výnimky. V Spojených štátoch eh, na základe medzinárodných štatistík transakcie medzi obchodníkmi a nefinančnými korporáciami napríklad výrobnými podnikmi alebo poskytovateľmi služieb, tvoria asi 9 všetkých transakcií, ale 57 všetkých transakcií sú medzi obchodníkmi a inými finančnými inštitúciami. Podľa mňa si treba vziať pod kontrolou, zamyslieť sa nad týmito 57 percentami transakcií medzi veľkými bankami a hedžovými alebo zaisťovacími fondami. Prečo by sme mali vynechať z nášho dohľadu transakcie medzi veľkými bankami a hedžovými fondmi? Možno by sme ich mohli vynechať, pretože transakcie medzi eh, bankami a napríklad leteckými spoločnosťami by mohli spadať po túto výnimku, ale nerad by som tu vymenovával potenciálne priemyselné odvetvia, ktoré by mohli mať nárok na výnimku. Kým sa približím ku koncu prejavu, chcem hovoriť ešte o derivátoch. Niektoré krajiny využívajú tieto produkty OTC derivátoch, ale s tým súvisí aj súčasná fiškálna situácia, zadlženosť. Napríklad v Grécku to, čo sa deje v Grécku, ovplyvňuje trh s derivátmi inde. A naozaj majú veľkú úlohu pri tom, čo sa stalo. To vidíme každý deň v správach. Ka- každý deň vidíme, čo sa deje pri transakciách na trhu. E, sme v tom e, nejednotní derivatíva alebo deriváty často pokrývajú isté riziko, ale napríklad Grécko pred mnohými rokmi, keď si požičala pôžičku, mnohomiliardovú pôžičku, tiež to súviselo s derivatívami alebo s derivátmi. Ja som pracoval na Wall Street mnohé roky, som uh, Keby niekto si chcel so mnou pohovoriť o tom, ako to funguje, som prístupný. Myslím si, že obchodníci pri takomto mimoburzovom trhu tiež by mali byť zodpovední pred istým clearing, clearinghouseom a mali by prehnať svoje obchody takýmto clearingom, pretože tieto musia mať isté záruky, isté zábezpeky. Myslím si, že bilaterálne transakcie by mali mať istú autoritu, ktorá dohliada nad transakciami, ktorá stanovuje štandardy na kapitál, normy, kapitálové normy a podobne. Toto sú len príklady toho, prečo potrebujeme reformu. Rád by som teraz poďakoval predsedničke tohto výboru. Myslím si, že medzinárodná koordinácia a spolupráca je veľmi dobre funguje medzi nami a vami som, sme v tom istom člne, hoci máme iné kultúry, iné politické systémy. Myslím si, že bojujeme s tými istými problémami, s tým, ako znížiť riziko pre verejnosť pri obchodovaní a ako zvýšiť transparentnosť najmä pri OTC derivátoch, derivatívoch. Myslím si, že by sme do konca tohto roka eh, zhruba mohli nastaviť systém na podobnú úroveň, aby medzinárodný bankový systém nevygeneroval riziko pre našu spoločnosť. Som pripravený na vaše otázky. Eh, veľmi pekne ďakujem. Bolo to veľmi nápomocné. Už sa niekoľko ľudí hlási. Chcú vám položiť otázky. Možno by sme začali tým, že človek položí otázku a vy hneď odpoviete, alebo zoskupíme tieto otázky do viacerých skupín. Mám tu zoznam ľudí, ktorí sa prihlasili. Um, Pascal Kampa has just signaled anybody else. Um, okay, uh, Antolin Sanchez. Tento práve signalizoval, takže v poriadku. Takže Catherine Styler, Sven Giegold. Ešte niekto iný? Dicky Ford. Takže hádam dve otázky vždy. Naraz. Alice, ty si sa prihlásila ako prvá. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste sem prišli a ďakujem vám za túto veľmi zaujímavú prezentáciu a moja otázka je veľmi široko siahla a veľmi jednoduchá. Vy ste spomínali, a to je pravdou, že biznis nepozná nejaké hranice, nejaké geografické hranice, ale po tejto kríze aj na strane USA aj na strane Európy sa snažíme tieto veci napraviť, ale nemyslíte si, že naozaj prišiel, že to bol najvyšší čas, aby sme istým spôsobom viac štrukturovali tieto veci a vzájomne prepojili naše administratívne e, postupy e, s tým, čo sa vlastne deje na druhej strane cez Atlantik. A keď verieme do úvahy, že tieto postupy e, sú naozaj komplikované, naozaj súhlasíte s tým, že by sme sa mali spoločne sadnúť a že by sme naozaj e, mali zaviesť istú rovnováhu do e, týchto regulatívnych záležitostí, pretože teraz to robíme. A ak to neurobíme teraz, tak to už potom nikdy neurobíme. Takže ja by som z vášho hľadiska chcela počuť, aké vzájomné prepojenia by sme mali štrukturovať, aby sme mali istým spôsobom harmonizovaný a koherentný nový regulačný rámec, vrátane um, riešení, ktoré predkladá Bejzilová uh, komisia a tak ďalej. Takže toto je približne moja otázka. Ďakujem. Takže toho je tam celkom veľa v tej otázke, takže dúfam, že uh, na to nezabudnete. Igo teraz vie. Veľmi pekne. Ďakujem, pán Gensler, ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli uh, za socialistov a demokratov vás veľmi srdečne vítam a takisto vám ďakujem za ten príjemný štýl, s ktorými sme boli konfrontovaní, pokiaľ ide o vaše myšlienky a e, isté otázky, ktoré ste naniesli. Samozrejme, že ste poukázali na podobnosť medzi USA a Európou. Jednou to z tých podobností je to, že vlastne <clears throat> sme presvedčení, že by e, táto oblasť mala byť naozaj regulovaná, i keď mnohí z týchto obchodníkov si to nemyslí a Dnes je naozaj veľmi dôležité hovoriť o takýchto regulačných reformách, ale potom, keď začnete byť presný, tak potom každý začne hovoriť, je to veľmi ťažké regulovať. nie je možné v podstate to e, nejakými spôsobmi e, pred e, nejakým spôsobom predpismi ovládať. Takže moja otázka v prvom rade znie, ako si myslíte, že dopadne situácia, keď sa bude v Senáte o tomto hlasovať a ako vidíte vy úlohu regulátora? podľa vašich plánov, podľa vašej koncepcie, je to inštitúcia, ktorá skutočne uplatňuje veľmi silné záväzky, respektíve je regulátor ten, ktorý by mal byť pružný za istých okolností a diferencovať napríklad isté obmedzenia, ktorými sa trh má riadiť. A ešte posledná vec. V e Európe sa hovorí, a samozrejme, že sa hovorí o tom, že pokiaľ ide o regulovanie derivatív, že hovoríte o produktoch a komoditách a či bude vôbec táto e, práca, pokiaľ ide o reguláciu, stáť za to, ak sa komodity z tohto vynechajú. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi rozumné otázky. Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, naozaj si myslím, že veľmi dobre spolupracujeme tak povedať, cez oceán s Európou v dnešnom čase, ale takisto si myslím, že v podstate členka parlamentu sa pýtala aj na to, že ako budeme v tomto pokračovať. Pokiaľ ide o samotný predmet eh, našej spolupráce, samozrejme, že nám ide o, obchodné repozitória, repozita a myslím si, že je mimoriadne kritické, pokiaľ ide o tieto záležitosti, jedna vec. V prvom rade všetká legislatíva, ktorá sa príjme v USA a ktorá tu bude rešpektovaná, umožní regulátorovi v akejkoľvek eh, jurisdikcii vlastne um, tieto veci uh, vidieť. Pretože ak my niečo príjmeme, tak to bude proste relevantné pre vašu stranu a zase naopak. Je približne 14 takýchto veľkých um, inštitúcií, ktoré obchodujú s derivatívami a možno, že ten regulátor v Paríži alebo v Bruseli alebo v Londýne bude potrebovať tieto informácie respektíve v Nemecku alebo niekde inde. Takže ja si naozaj myslím, že toto je kriticky dôležité a sa to vzťahuje na tú časť otázky, ktorú ste mi tiež položili. Ja som naozaj presvedčený, že tie regulátory budú potrebovať istú flexibilitu, pretože musia byť veľmi prísne pravidlá, ktoré budú vyžadovať, že tieto transakcie naozaj budú e, mať za sebou kapitál, ktorý požadujeme, pretože to sú vlastne pravidlá, ktorými sa riadi základne clearing ako taký ale tento regulátor by sa napríklad mal zúčastňovať aj pokiaľ ide o e, riadenie rizika takéhoto clearingového domu a aké transakcie vlastne do tohoto clearingu môžu vstupovať, tak povediať. Pokiaľ ide o výsledky, e, ktoré Mm, očakávame v USA, pokiaľ ide o Senát. My sme presvedčení, že um, prezident podpíše tento návrh zákona niekedy koncom tohto roka. A možno, že sa vám to zdá, že je to pomalé, ale bohužiaľ je to veľká demokracia, takto proste veci robíme v USA. Ale som presvedčený, že um, takýto návrh zákona o regulácii bude podpísaný niekedy koncom roka. Zdá sa, že pokiaľ ide o ten prvý bod, je skutočne um, existuje konsenzus, pokiaľ ide o obchodníkov, že teda je potrebné naozaj viesť patričné e, e, záznamy zo strany obchodníkov. Tam je naozaj veľmi silný koncenzus a takisto samozrejme e, by tam vlastne mal byť istý mandát v nadväznosti na clearingové domy. Ja skutočne si myslím, že by nemali byť nejaké výnimky, pokiaľ ide o konečných užívateľov. A um, samozrejme, že u nás um, kongres v podstate hovorí o istých možných výnimkách, ale ja si myslím, že e, máme ešte mnoho mesiacov diskusií a potom pokiaľ ide o, o transparentnosť a v nadväznosti na tieto požiadavky, ako je to vlastne zahrnuté, je to zahrnuté aj do vyhlásenia G20 a pokiaľ ide o Wall Street, ak by som mal povedať niečo hanlivé, Wall Street je alergická na uh, túto, pokiaľ ide o túto myšlienku, a vy chápete, čo, o čom hovorím, keď hovorím o tom, že sú alergickí, pretože to istým spôsobom presúva a, tú finančnú rovnováhu, pretože tí finanční hráči v USA skutočne nechcú, aby sa tieto informácie dostávali k verejnosti. A ja si naozaj myslím, že vám môžem dôverovať. Proste tam ide naozaj o to, že komodity musia byť týmto pokryté, pretože v našej histórii sme začali vlastne tieto derivatíva týkajúce sa komodít už v 1920. rokoch e, regulovať. Zaujímavé obdobie v našej krajine bolo také, že všetky museli byť na burze, pretože jednoducho mandatórne bolo prikázané, že sa to mimo burzy nedá robiť. A teraz 90 alebo 80 rokov neskôr máme vlastne aj komodity, ktoré sa nepredávajú na burze, pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty, pokiaľ ide o ropu a tak ďalej. Ale ja ja si naozaj myslím, že naša e, komisia CFCT musí v podstate e, regulovať tieto záležitosti tak, ako to regulujeme inde, pretože musíme vlastne chrániť verejnosť. A samozrejme, že e, toto sú komodity, ktoré majú vlastne možný dopad v tom zmysle, že sú to finálne a konečné, proste vyčerpateľné komodity, pokiaľ ide o ropu a poľnohospodárske produkty strácam hlas, prepačte. Myslím, že zdieľame v podstate ten e, istý cieľ, pokiaľ ide o to, čo chceme dosiahnuť. E, väčšiu transparentnosť, nižšie rizika, e, obmedzovanie možných manipulácií a tak ďalej. To je vlastne tá myšlienka, ktorá za tým stojí. Ale som presvedčený, že naposledy, keď niektorí výbor, členovia tohto výboru mali stretnutie s vašim kolegom vo Washingtone DC, hovorilo sa o tom, že by sme mali mať vlastne aj um, clearingový dom, ktorý by boli s tým proťažkom a on dosť negatívne vtedy reagoval na túto myšlienku, pretože to by znamenalo vlastne akoby e, vyhlásenie vojny, ale pretože bolo celkom jasné, že v tom čase sa mu nepáčila vôbec táto myšlienka, pretože on tvrdil, že niektorý e, biznis, ktorý je v súčasnosti v USA, by migroval do Európy, respektíve by sa tu usadil. Takže moja otázka znie nasledovne, čo sa zmenilo a či sa zmenil aj jeho e, spôsob myslenia ako osoby. A ďalej je celkom jasné, a to ste jasne zdôraznili, že táto vzájomná prepojenosť finančných trhov si vyžaduje, aby sme skutočne k tomuto globálne pristupovali, pokiaľ ide o e, regulovanie tohto biznisu, pretože inak vlastne vytvoríme konkurenčné um, narušenia, bude tam konkurenčná arbitráž a tak ďalej. A to, to by sme veľmi nechceli. A teraz, keď uvažujeme o tomto biznise, ten samotný tá samotná veľkosť, že je to 600 eh, biliárd dolárov. Toto mi naznačuje, že nielen, že musíme eh, regulovať tento trh patričným spôsobom, ale musíme zabezpečiť, že aby sa to riziko na všetkých stranách zníži pretože existuje obrovské percento, o ktoré je len špekulatívne svojim charakterom a neprispieva, respektíve hospodársky vlastne nejako neprispieva k tomuto, pretože ak mám auto, musím byť poistený, ale uh, ak uh, nevlastním auto, tak si nebudem kupovať v podstate nejakú poistku. Takže prečo očakávame, uh, že pokiaľ ide o CDS, uh, by mali byť všetci ľudia poistení, pretože nevlastnia ani e, jednu jedinú obligáciu alebo dlhopis a prečo by mali byť títo ľudia vlastne takýmto poistení. A ja by som povedal, že by sme mali zájsť ďalej, že takéto druhy biznisov by mali uh, zmiznúť. A potom, pokiaľ ide o centrálny clearing, uh, znovu sa k tomu vraciam, nemali by sme v podstate uvažovať, možno, že aj vy už uvažujete o týchto veciach v USA, že finančné inštitúcie, ktoré skutočne kontrolujú tento biznis, a vy ste hovorili o tom, že ich asi 14 veľkých na svete, oni nie sú, nemali by byť akcionármi tohto centrálneho clearingového domu, pretože ak by boli, tak by to nebolo správne a myslím si, že toto by sme sa mali snažiť dosiahnuť takže je toho dosť veľa v tej vašej otázke. Keď budete ďalšia, budem sa snažiť byť veľmi stručná. Ale toto je predmet, ktorý je veľmi blízky môjmu srdcu a dosť ma to frustruje. E, pokiaľ ide o e, túto diskusiu v nadväznosti na Mám e, voličov, ktorí keď nemôžu v podstate si nejakým spôsobom zaisťovať, hedžovať svoj biznis, tak vlastne e, o ten biznis e, prídu. A poslednú vec, ktorú chcú vlastne je to, aby jednoducho v podstate neprišlo k neplneniu e, a práve z toho dôvodu sa zaistujú. Zaistujú sa na burze, pokiaľ ide o špeciálne kovy a tak ďalej, pretože tá marža je veľmi, veľmi úzka. A vy ste hovorili o tom, že tam by nemali byť nejaké výnimky. Ak by mali vlastne takéto výnimky, tak potom by bolo nutné, aby ten kapitál bol ďaleko vyšší a tá budú musieť plniť isté požiadavky a samozrejme, že istá marža bude musieť byť zavedená do účtovných kníh. A mňa, ja mám obrovské obavy, pretože nevidím ten rozdiel medzi derivatívnymi eh, nástrojmi, ktoré sa predávajú v nadväznosti na hedžové obchody a možnosť zaistiť si takto vlastne to podnikanie a ak ten vzťah s tou bankou jednoducho má v podstate fungovať, ak ten klient má dostávať isté služby zo strany banky, aké nástroje vlastne e, tomuto slúžia, aby vlastne tento klient mohol znížiť svoje riziko, pretože ja si naozaj myslím, že títo korporátni užívateľia vlastne využívajú takéto vzťahy klienta a banky, pretože ja si naozaj myslím, že tá banka by mala slúžiť aj hospodárstvu, ekonomike. Takže nech spravíme čokoľvek, nemali by sme jednoducho spraviť to, že by sme tomuto zabraňovali v nadväznosti na tieto malé e, firmy. Moja ďalšia otázka, interoperabilita, pokiaľ ide o CCP, naozaj dovolíme, aby e, títo e, akcionári, v podstate pokiaľ ide o CCP, nevytvoríme väčšie riziko, ak skutočne budeme mať jednotlivých CCP, ktoré nebudú mať vzájomnú interoperabilitu, aby som vlastne ešte ukončila dosť provokatívnou otázkou, pokiaľ ide o budúcnosť. Prečo by sme mali zastaviť nejakým spôsobom tieto derivatíva? Derivatíva sú len finančným nástrojom. Prečo by sme nemali e, požadovať transparentnosť vo všetkých finančných nástrojoch. Prečo len v derivatívach? Pretože ja by som sa chcela zamerať na jednu záležitosť, ale prečo by sme nechceli eh, sa zamerať na to, aby sme mali transparentnosť na celom tomto trhu? Ja samozrejme budem odpovedať ešte na tieto otázky a ak sa mi to nepodarí, budem sa snažiť samozrejme. Pokiaľ ide o túto otázku konečného užívateľa a potom pôjdem k centrálnemu clearingu a ostatným otázkam, ten konečný užívateľ, myslím si, že bude veľmi potrebné dosiahnuť istú dohodu s členmi parlamentu a tak ďalej. Koneční užívateľia musia si zabezpečiť, e, hedžovať svoje transakcie a takto vlastne podporovať ekonomickú aktivitu, ale súčasne znížiť riziko tohto systému. Tak ako som povedal, ja si myslím, že ak sú to štandardné transakcie s nízkym rizikom, všetko sa to vlastne dostáva do centrálneho clearingového domu, ale vy ste hovorili o takýchto malých obchodníkoch a istým spôsobom môžu v podstate e, prečerpávať e, ten kapitál, ktorý majú. A ak je to malý obchodník, e, alebo niekto iný, tak potom by bolo veľmi dôležité, aby sme nevynechali finančné transakcie s veľkými e, poisťovňami a tak ďalej. A ešte aj ten obchodník v podstate je vlastne mu účtovaný za e, to prečerpanie e, nejaký úver. A keď prečerpáte, niečo musíte mať za tým. To znamená, že nejaká zábezpeka tam musí byť. Tak toto momentálne vyzerá. V USA to vyzerá tak, že budú pravdepodobne nejaké výnimky, pokiaľ ide o konečných užívateľov, tak to aspoň vyzerá e, v dolnej snemovni, ale pokiaľ ide o tri otázky v nadväznosti na centrálne clearingové domy. My v Amerike sme presvedčení, že musí existovať to, čo my nazývame otvorený prístup. To znamená, že clearingový dom musí byť e, dostupný akejkoľvek obchodujúcej, e, pre akúkoľvek obchodujúcu e, jednotku. To znamená, že akákoľvek regulačná obchodná e, platforma v podstate e, by mala mať k tomuto prístup a to bude trošku inak vyzerať v nadväznosti na futures, pretože toto sa snažíme trošku inak regulovať a nechceme to dovoliť. A takisto sme presvedčení, že clearingový dom, že tam by malo byť otvorené riadenie a vedenie a to je vlastne otázka v nadväznosti na to, čo ste spomínali, to znamená, že či obmedzovať istým spôsobom to vlastníctvo. Samozrejme, že um, clearingový dom by mal vlastne chrániť verejnosť v nadväznosti na možné konflikty záujmov. Či je to priame akciové vlastníctvo, alebo je to nejakým spôsobom uh, chránené tým, ako je tá správna rada štrukturovaná, respektíve ako funguje riadenie vedenie. Pokiaľ ide o uh, predsedu Frank, Polska. Historický návrh e, zákona predložil e, našemu výboru. Nech pred 18 mesiacmi uvažoval akokoľvek, celkom jasne predložil veľmi silný návrh zákona a snažíme sa proste k tomuto isté transakcie ešte pridať. Aj niektoré uh, transakcie týkajúce sa konečného užívateľa, ale samozrejme, že by to mal byť taký mandát, že by tento clearingový dom mal byť v istom meste alebo v istom štáte a tak ďalej, ale každopádne by sa to malo takýchto clearingových domov týkať, nech budú kdekoľvek. A potom ide o otázku eh, týchto CDS. Ja som naozaj presvedčený, že sú to naozaj unikátne charakteristické črty, hlavne pokiaľ ide o to, že ako sa dajú vlastne e, využiť potenciálne e, a potenciálne môžu manipulovať trhom. Sú tam otázky e, dlhu a tak ďalej. Ako sa k tomu staviame my v USA? Samozrejme, že to nemusí byť ten jediný prístup, ale ako sa to snažíme my riadiť a chceme zabezpečiť, aby regulátori mali priame prepojenie na políciu a aby mohli zisťovať takúto manipuláciu a samozrejme aj obmedzovať nejaké um, také uh, pozície, že by vlastne sa prikláňali k nejakej strane. Neviem presne, ako to bude fungovať mechanicky. My sa snažíme rešpektovať samozrejme isté veci. Uh, pokiaľ ide o našu ekonomiku, je naozaj veľmi ťažké túto úlohu policajta vykonávať, pretože to je množstvo prekážok, ktoré musíme prekonávať. E, špekulátori samozrejme, e, špek, tí, ktorí špekulujú, potrebujú samozrejme hedžovať, zabezpečovať si isté a transakcie, ale samozrejme, že musíme toto mať pod drobnohľadom. Myslím, že som pokryl všetky otázky, ale ak by ste mali ešte nejaké ďalšie veci. A to tú pozíciu, to stanovisko, s ktorým vy počítate, pretože toto pravdepodobne bude závisieť od okolností, že to asi nie je, tak povediať, vytesané do kameňa, že ste to nestanovili hneď na samom začiatku. A s pánom Clintonom ste hovorili o tom, že je to tých 600 uh, e, a aha, áno, a potom tam ešte tá otázka zniela, že do akej miery chceme vlastne zabezpečiť túto transparentnosť. V 1930. rokoch, a pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty a komodity, samozrejme, že to vychádza z istého vzorca, aby sme mali diverzitu tých strán, ktoré sú zainteresované. Máme isté fixné čísla a každý vie, aké sú tie fixné čísla. Za takýchto uh, okolností e, naše e, CFCT môže v podstate Samozrejme, že sme delegovali isté právomoci, pokiaľ ide o regulátorov, pokiaľ ide o tento 600 biliardový trh. Ja neviem, že aké ku časť z toho predstavujú tí špekulanti a myslím si, že to nikto vlastne nevie. Toto je naozaj tmavý oceán, tento trh. A naozaj potrebujeme zaviesť transparentnosť do, na tento trh a, a aby sme mohli potom o, zodpovedať na isté otázky. Samozrejme, že si myslíme, že a tí špekulanti zohrávajú istú úlohu, pokiaľ ide o swapy, ale do akej miery budeme vyžadovať túto transparentnosť, kam až zájdeme, to ešte presne nevieme, pretože pokiaľ ide o tieto derivatíva, je to naozaj veľmi konzekventné, pokiaľ ide o daňových e, poplatníkov a aj pokiaľ ide o napríklad tú firmu, ktorá vyrába mince vo, vašej, e, vo vašom volebnom obchode, o, obvode. Každopádne si myslím, že pokiaľ ide o obchod s cennými papierami, pokiaľ ide o obchod s futures, toto funguje v USA. Myslím si, že toto bude ďalší kritický krok že či by sme to mali navrhnúť, pokiaľ e, ide o tieto trhy, že by sa mali takisto vlastne regulovať. Áno, myslím si, že áno, ale toto je naozaj ten základný krok, ktorý musíme urobiť, pokiaľ ide o krízu. Ďakujeme. E, Arlín a potom Pervanš. Najprv filozofická otázka. Hovorili ste o tom, že e, reforma regulačná prebieha, ale Wall Street tu veľmi eh, ovplyvňuje, chce eh, výnimky. Eh, zdieľam vaše, váš optimizmus. Wall Street investoval obrovské milióny minulý rok do lobby 43 miliónov pre rôzne výbory a, a tak ďalej. Takže som taká optimistická. Chcel by som, aby ste k tomu, čo si povedala, a špecifická otázka týkajúca sa CDS Myslíte si, že by tu malo dojsť e, k zákazu? Je tu koncentrácia e, malého poč počtu bank e, na tomto trhu CDS? Pretože vy hovoríte, že tu, je tu riziko konfliktu záujmov. Je primerané to, že tomuto trhu, to, tomto trhu dominujú niektoré malé množstvo investičných bank, ktoré obchodujú s CDS? Chcete to komentovať? Čo zistilo eh, ministerstvo eh, spravodlivosti? Možno, že to je všetko z mojej strany. Euh, euh, Ďakujem. Mala som vlastne tú istú otázku ako Arlene. Išlo mi jednoducho o prostriedky, ktoré eh, investuje finančný sektor. A, a ja tu poznám ale iné čísla. 4 miliardy za 10 rokov ale ťažkosti zostávajú rovnaké. Každý e, si myslí o demokracii niečo iné, ale konštatovania sú rovnaké, že sú tu problémy aj v kongrese, pokiaľ ide o realitu týchto čísiel. A mám tu v tejto súvislosti tri otázky. Prvá je nasledovná. Tu v Európe máme určitý plán na záchranu bank, ale nič sa tu e, výrazného neudialo. Niečo málo sa napriek tomu deje. E, v bankách sa čosi deje, e, ale pokiaľ sa pozrieme na vývoj v Spojených štátoch, tak tu vidíme, že tu je úplne iná východisková situácia, alebo bola. Deje sa tu to, čo sa spomínalo tým prirovnaním tej Nancy Pelosi, ktorá hovorila o tej, o tej mise so špagetami ako vnímate pokrok v tejto oblasti? A potom druhá otázka, ako hodnotíte najnovšie návrhy e, e, prezidenta Obamu, pokiaľ ide o záväzky e, súvisejúce s G20? Myslím si, že program G20 za takého určitého spiklenectva na oboch stranách Atlantiku, tak to vedie k posilneniu vlastného kapitálu. To nebolo žiadne prekvapenie, že americký kongres či minister financí takto postupovali. Ako to vyzerá? Ďalej je tu potom Belker balíček. To je predsa úplne v rozpere s týmito závermi. Myslíte si, že to jednoducho nebude na programe, spoločnom programe? Tretia otázka. CDS. Akceptujete vytvorenie alebo nemyslíte si, že bude u, eh, eh, užitočné alebo nevyhnutné, aby tu v Európskej únii a predovšetkým v eh, eurozóne sme mali určité clearingové pracovisko pred CDS. Tým by sme sa tak trochu odzbrojili Ide tu o fungovanie trhu CDS a vy ste boli jediní, ktorí vôbec disponovali informáciami o tom, ako tieto trhy fungujú, za akých podmienok vlastne vy poskytujete informácie o pohyboch, e, ktoré prebiehajú. A tiež ďalšia otázka, ako vnímate efektívnosť e, clearingového ústavu, určitej e, clearingového pracoviska, k európskym transakciám a za, za akých podmienok by ste dávali informácie o skutočnostiach, ktoré sa dejú na trhu s eh, CDS? I, I Obom vám ďakujem. Eh, najprv k tej filozofickej otázke. Možno, že som od svojej povahy eh, optimi- optimistický. Mám tu so sebou aj cery a tie vám to len potvrdia v našich demokraciách a, e, sa snaží každý do, e, prerušenie, prerušenie z pléna. Pani e, Beres. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein? Ide tu vlastne teraz Eh, o zrazenie sa zeme a železa. Nie je to férová súťaž. Nemôžete povedať, že každý má prístup k eh, kongresmenom. Na jednej strane prístup eh, k, k investičným bankerom a na druhej strane potom hlavný prúd. Nuž, Wall Street má samozrejme úžasné zdroje, aby si svoje presadil, kdežto ostatní nie. Obyčajní ľudia ten, tieto možnosti nemajú. No, CFTC e, nám ukazuje, že to musíme robiť. E, Wall Street e, zlyhali v očiach svetovej verejnosti, nie len našej americkej verejnosti. A myslím si, že v naš, našom kongrese toto veľmi dobre chápu. Možno, že nedosiahneme všetko, čo prezident požadoval, a neviem, či dosiahneme vôbec, čo ja som osobne požadoval, ale určite pokročíme e, zásadne vpred e, v e, snahe znížiť riziká na trhu s derivátmi. Pokiaľ ide o tie detaily, pokiaľ ide o úverové svopy, o CDS, je to veľmi silný balíč, ktorý, ktorý je regulovaný pre obchodníkov, kde tieto transakcie nejdú len do centrálneho clearingu, ale musia byť všeobecne transparentné. Okrem toho ešte regulátor e, trhu môže prenasledovať za manipulácie. Možno nás oddelujú, či je tu skutočný zákaz e, CDS a neviem, ako by ste to vlastne e, uviedli do života. ale aj pokiaľ ide o tzv. E, krátke CDS, tento koncept, o ktorom ste tu hovorili, minimálne v našom výskume je, e, existuje už e, storočia to, že, že napríklad lode môžete poistiť len vtedy, a pochádza to ešte z Anglicka, diskutuje sa tu o úlohe špekula- e, špekulantov na trhu ešte snať e, od e, časov kráľa Juraja II. alebo ešte skôr. Ale špekulanti na trhu existujú a my sa v Spojených štátoch snažíme získať informácie, zabezpečiť, aby všetci, e, všetky regulačné miesta ich mali, aby sme e, zabezpečili transparentnosť verejnosti, aby ju vnímala a tiež e, regulačné orgány by mohli regulovať manipulácie možné, ale to je ďaleko od absolútneho zákazu. Pokiaľ ide o vaše ďalšie otázky, nuž. Pokiaľ ide o prezidenta Obamu, a ešte tu je Nemôžem tu samozrejme e, komentovať e, vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti. Konflikt záujmov, na ktorý ste sa pýtali medzi medzi štyrmi e, základnými investičnými bankami. Bohužiaľ, rečnička nemá mikrofón. Je to špecifická otázka, či ste vy mali pocit, že došlo ku konfliktu záujmov pri, uh, základným investič- pri veľkých investičných bankách, ktoré pracovali s e CDS. Uh, eh, ospravedlňujem sa, asi si neviem prečítať po sebe svoje vlastné eh, poznámky. Myslím si, že koncentrácia vo finančnej oblasti, či je to Wall Street alebo tu v Európe, nám uh, spôsobuje veľké obavy. Táto koncentrácia vedie k množstvu rizik pre verejnosť. Prvé veľké riziko je to, že daňoví poplatníci budú musieť e, zaplatiť a vykúpiť tieto vysoko koncentrované e, obchody, e, inštitúcie, ktoré nemôžu zlyhať, ktoré nemôžeme nechať padnúť. A druhá, druhé riziko koncentrácie je to, že ceny na trhu nie sú už také efektívne, oceňovanie nefunguje a ja veľmi zastávam tú tendenciu, aby sme mali transparentnosť týmto transakcií, preto že by sme od veľkej koncentrácie na trhu prešli e, k verejnej účasti a na trhu by bolo viac tvorcov trhu, viac účastníkov, ktorí možno teraz nemajú prístup. Takže koncentrácia má naplňa e, obavami e, nielen pri krátkych obchodoch a nezabezpečených riskantných obchodoch, ale dôležité sú tu tie clearingové inštitúcie, ktoré teraz sú závislé od tých skoncentrovaných eh, dílerov, aktérov a pokiaľ ide o ich oceňovanie CDS. Takže eh, nechcel som sa, verte mi, vyhnúť vašej otázke. Naozaj, naozaj eh, sme tu na jednej lodi, pokiaľ ide o túto otázku. Tiež ste sa pýtali na prezidenta Obamu a G20. Ja skôr som špecialistom na, na tie deriváty, o ktorých sa hovorilo minulý rok v Pittsburghu. Táto vláda e, na ne myslí všetci v kongrese a ako, ako, ako zadáme to, aby, sa, aby tu bol centrálny clearing. No, sme vo fáze veľmi výraznej opozície z určitých miest v rámci demokratického procesu. S veľmi sa tu angažujeme Nechcem sa vyhnúť ani otázke na smernicu o hedge fondoch. E, pracujeme na tom so všetkým našim know-how. Áno, doplňujúca otázka, ale zdieľate ten názor, že by to bolo e, užitočné, aby bol clearingový dom aj tu v Európe? No a pokiaľ ide e, clearingové inštitúcie, je podľa mňa dôležité, aby sme zabezpečili že Američania, Európania, regulačné orgány vo všetkých častiach e, majú prehľad o týchto clearingov domov, kdekoľvek sú, pokiaľ ide o geografické umiestnenie, či už je to v Európe a jeden potom v Spojených štátoch, vy e, budete musieť dať možnosť e, európskym regulátorom, aby mali informácie zo Spojených štátov. Ak tu bude taký mandát, o tom asi diskutujete, ešte vždy bude potrebné mať zdieľanie informácie, dohodnúť sa o tom, ako si budeme zdieľať informácie, pretože tieto veľké nadnárodné banky e, budú stále prestupovať medzi, súd, e, medzi e, súdnou zodpovednosťou. Neviem, že, či by jedna krajina vám mohla dať prístup ke všetkým informáciám, ktoré potrebujete. Napríklad v Spojených štátoch neregulujeme momentálne tie, ten obchodný repozitár nie je to explicitne e, regulované v Spojených štátoch, pretože o tom momentálne neexistujú zákony. Sú regulované ako clearingové e, e, domy, ako malé pridružené banky. My sa momentálne snažíme dostať, dostať dodatočné informácie a to nie je vôbec príťažlivé. Ďakujem. Uh... Ďakujeme. Kas, Pascal a potom Katrin. Rád by som sa vrátil k vašemu návrhu e, obmedzenia tých pozícií de- derivátov. Takéto pravidlo už funguje na určitých trhoch v Spojených štátoch, napríklad pokiaľ ide o obilie a soju. Mohli by ste nám čosi viac povedať o tom, ako by to mohlo fungovať? Aké orgány by mohli prijať takéto e, rozhodnutia v akom časovom e, rámci, e, alebo či len v Spojených štátoch, cezhranične a tak ďalej. Katrin? Ďakujem, Sharon, a tiež chcem poďakovať za vašu otvorenosť a za váš prejav. Niekto tu povedal, že nie je práve našim úspechom, že sa učíme zo zlyhaní pokiaľ ide o to, čo sa deje e, v tejto kríze, e, sme ešte e, na ceste brať tieto rizika vážne. Pokiaľ ide o účtovnícke štandardy vo svete, ešte stále zaostávame, nemáme tú jasnú dohodu. Možno by som rada počula vaše úvahy k tomuto. Um, to limits... Pokiaľ ide o tú, tú pozíciu k tým komoditám, ktoré ste uviedli, soja, kukurica. Naša pozícia od 1940 je taká, že sú tu limity, pokiaľ ide o krátkodobé, dlhodobé vla, vla, vlas, vlastníctvo terminovaných obchodov v oblasti poľnohospodárskych produktov sú tu e, pevne stanovené limity e, na ročnej báze a možno sa to potom upravuje podľa situácií na trhu. Pokiaľ ide o kukuricu, tak tu je veľmi rozštiepená tá účasť rôznych, rôznych aktérov. Ide o to, že či niekto má fyzicky tú komoditu, alebo je to len anticipované, je to, e, sú to len špekulácie. Pokiaľ ide o CDS, či o ich očakávame inde. Ide o pravidlá, ktoré komisia stanovila. Ide o, o CDS, ktoré sú len jednou z foriem derivátov. Máme tu tiež ďalšie formy obligácií, takže sa pozeráme aj za hranicu. Máme tu proste e, ďalšiu formu budúcich terminovaných obchodov ešte nebolo stanovené, ako budeme postupovať, alebo či vôbec budeme to robiť. E, kongres bude delegovať pravdepodobne túto zodpovednosť. Pokiaľ ide o tú kultúru na Wall Street, na ktorú ste sa pýtali, nuž dúfam a na, naše nádeje sú to, že mojich 18 e, rokov e, skúseností na Wall Street ma zoznámilo s mnohými profesionálmi. Napriek tomu nie sú to ľudia, ktorí by sa vedeli vyhnúť e, chybám, sú to len ľudia, sú veľmi motivovaní ziskom, majú povinnosť k svojim akcionárom, aby e, maximalizovali zisk a snažia sa samozrejme maximalizovať svoje platy a svoje náhrady. Myslím si, že ja si budem robiť svoje povinnosti momentálne k verejnosti a k daňovým poplatníkom a to je iná povinnosť je to jednoducho rozdielna povinnosť, než oni majú k svojim eh, akcionárom. Podľa mňa nemali by sme si zamieňať eh, eh, alebo nemali by sme si predstierať, že terajšia stabilita znamená, že riziko zmizlo. Ešte je tu veľmi vysoká pravdepodobnosť návratu. Mary Shapiro odvádza výbornú prácu na svojom mieste ešte máme pred sebou dlhú cestu každopádne a Mary spolupracuje s mnohými orgánmi. Budeme potrebovať e, spoluprácu, budeme sa potrebovať dostať inám, ale máme pred sebou určite v tejto chvíli ešte veľké výzvy. Ďakujem. Ešte Anny Podivaty, Marta, potom Vicky. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem, pán predseda CFTC, za zaujímavú prednášku a za doterajšie odpovede. Mám dve krátke otázky. Prvá. S veľkým záujmom sledujeme diskusiu v Spojených štátoch o prípadnom vytvorení agentúry na ochrany spotrebiteľov. Neviem, či som tomu porozumela správne, lebo som prišla na toto zasadanie trošku neskôr, ale my pokladáme túto agentúru za veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá vysiela signál daňovým poplatníkom, že ich záujmy sa berú vážne do úvahy a že ich záujmy sú v centre eh, diskusií a rozpráv, ktoré sú nevyhnutné pre lepší regulačný rámec a dohľad nad finančnými trhmi. Mohli by ste nám prosím povedať viac o tejto iniciatíve? Myslíte si, že agentúra na ochranu spotrebiteľov môže naozaj dobre fungovať? Pretože bolo veľa protireakcií proti tomuto námetu, nápadu. Kde ste teraz na ceste vytvárania tejto inštitúcii? Bude to niečo nezávislé? A moja druhá otázka. Spomenuli ste, že deriváty hrajú úlohy v súčasnej fiskálnej situácii, hospodárskej situácii v Grécku. Hovorí sa aj o tom, že produkty CDS hrali v situácii Grécka veľkú úlohu. Sú na to rozličné názory, sú rozličné alternatívy, ako z tohto nielen Grécko, ale aj iné krajiny, ako sa z tohto dostať. Existuje tu spoločný list eh, prezidenta Sarkozyho a prezidentky Merkelovej a európskeho prezidentu spolu písali greckému prezidentovi a žiadali eh, jasné pravidlá, ktoré by sa týkali aj CDS a zahrňali by aj úplné zakázanie vytvárania CDS, ak súvisia so dlhom nejakého suvereného štátu. Myslím si, vy, a vy si myslíte, že CDS, ktoré sú označené v angličtine ako naked, patria medzi tie CDS, ktoré by boli ovplyvnené dlhmi suverénnych štátov? Teraz Vicky. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Je to veľmi dobré, že ste prišli. Potrebujeme vždy sa lepšie zoznamovať s globálnymi hráčmi na trhu, s tými, čo koordinujú a potrebujeme transatlantické názory. Dnes, tento týždeň, sa vys- vyšli von výsledky výskumu veľkých finančných centier. Bolo to trošku sklamanie pre Londýnske finančné centrum, tieto výsledky, ale bolo tam ešte ďalšie mesto, to v Európe, možno vychádzam z britského stanoviska, ale myslím si, že veľké finančné centra mimo EÚ by sa mali globálne skoordinovať, aby sa vysporiadali s hospodárskou krízou. Myslím si, že vaša analógia CDS s poisťovacími produktmi nám trošku otvorila oči. Je to naozaj nástroj na poistenie, aj z mojej vlastnej skúsenosti s týmito nástrojmi a produktmi je to tak. Podobne ako pri poistkách, je to veľmi zložité, ak kupujete poistenie nejakého rizika, ak tvrdíte, potrebujem sa poistiť proti niečomu a vy z druhá strana vám predáva poistenie takéhoto rizika, predstavte si, že obchodujem s greckou firmou alebo som cestovka, ktorá organizuje zájazdy, prázdniny v Grécku Chcela by som takúto poistku, ktorá by zahrňala celú krajinu, ale ten, čo predáva takýto pobyt v Grécku, vychádza z inej situácie. Zaujalo ma aj to, čo ste povedali, že Wall Street v očiach verejnosti zlyhal, ale on zlyhal aj vo svojich vlastných očiach. Veľké finančné inštitúcie aj tu v Európe hovoria dnes veľa o tom, ako nájsť riešenia problémov a nepýtajú výnimky len pre seba samých, ale aj pre svojich klientov, pre veľké korporácie. Takže je trošku zo všeobecnenie povedať, že každý žiada o výnimky. Funguje tu lobizmus, naozaj veľké korporácie sa snažia o výnimky a tým, tých 9% eh, versus 59% eh, treba zohľadniť, pretože sú vystavení vyššiemu riziku. Bola tu ďalšia otázka, koľko clearingových domov treba mať a koľko výmen, koľko transakcií prebehne. V EÚ je tento trh roztrieštený a ak by bolo veľa clearingových pracovisk, ústavov alebo domov, na jednej strane je pravda, že sa vyhneme koncentrácii, na druhej strane sa pri rozhraní medzi týmito domami vytvorí ešte väčšie riziko. Takže možno jeden veľký európsky clearingový dom a jeden veľký americký clearingový dom by boli odpovedou na sporné otázky. Máme skúsenosti aj s tým, čo ste vraveli o vzájomných výmenných obchodoch, čo sa týka transparentnosti, nižšieho rizika. Tento výbor ešte predtým, než som sa stala poslankyňou, sa zameriaval na MIFID agendu a to tiež súviselo s konkurenciou a s výmennými obchodmi, s výmennými transakciami a znížením rizika a s lepšími cenami. Bolo to, táto agenda celkom dobre dopadla, ale niekedy sme počuli aj nie celkom pozitívne reakcie, najmä v nedávnej dobe, takže automaticky nevzniknú lepšie ceny konkurenciou, ale ani monopol nerieši situáciu, ak je priveľa monopolov, alebo priveľký monopol. Dúfam, že mi odpoviete na všetky tieto otázky. Dúfam, že som si poznačil všetky. Prosím, pripomente mi, ak som niektoré zabudol. Čo sa týka agentúry na ochranu spotrebiteľov, myslím, že v Amerike ju naozaj veľmi potrebujeme a štátna správa má pocit, že treba lepšie ochrániť spotrebiteľov. Už pred krízou a pred problémom s derivátmi či derivatívami vznikala takáto potreba a súvisí to s tým, ako sa požičiavali peniaze spotrebiteľom s pôžičkami. Štátna správa v Amerike naozaj navrhla takúto agentúru, ide o to, a je stále o tom debata, koho všetkého bude táto inštitúcia pokrývať. Ešte sa to celkom neschválilo. Ako ste povedali, je dôležité, aby táto inštitúcia mala istú nezávislosť. Mnohé tieto ochranné opatrenia boli nastavené v rámci bank a otázka je, či nevznikne napätie alebo dokonca konflikt medzi opatreniami na ochranu spotrebiteľov zabudovaných do bankových systémov a touto novou inštitúciou, pretože ide o to, či siahnuť na kapitál spotrebiteľov alebo na kapitál bank pri tejto ochrane. Zodpovednosť finančného dohľadu je v tom, a ja som jedným z mála v štátnej správe, ktorí veria, že musíme tú agentúru ustanoviť, ale myslím si, že komerčné banky sa snažia trošku do, tohoto zasiahnuť do tejto debaty, ani nie tak e, obchodníci s derivátmi. Čo sa týka CDS produktov, tu vzniká mnoho otázok, nielen tá vaša. Podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby bola reforma všetkých produktov a systémov, v ktorých sa narába s produktami CDS. Čítal som aj ten list, ktorý ste spomínali. Regulátori majú mať zodpovednosť chrániť trh pred manipuláciou a podvodmi, ale čo sa týka potenciálneho zákazu týchto krátkých riskantných obchodov swapov e, neviem, či je to možné, neviem, či sa to takto dá riešiť. Podľa mňa špekulanti vždy sú súčasťou trhu a hedžové fondy alebo hedžové obchody vždy istým spôsobom vsádzajú na špekuláciu. Takže toto odznelo, ale okrem toho chcem povedať, že ochrana pred manipuláciou trhu, správne nastavené pravidlá sú dôležité, ale myslím si, že CDS súvisí s čistým, transparentným obchodovaním. A keď ste spomenuli MIFID agendu, je mi známe, čo sa tu dialo pred pár rokmi v rámci tejto agendy a som rád, že túto agendu znova oživíte v priebehu tohto roka. Deriváty totiž to by mali byť obchodované na centrálnej platforme. Možno nie na úplne celom trhu, ale aspoň časť by mala byť centralizovaná, pretože by tu mala byť istá referencia, odkaz na cenu a ak neexistuje platforma, v ktorej sa dajú nájsť takéto odkazy na ceny, ak nie je takáto reforma, potom sa to štandardizuje v rámci firem, celofiremných alebo v rámci národných štátov, v rámci korporácií. Niektorí si myslia, že ochrana pred manipuláciami má byť zodpovednosťou autorit. Zodpovednosť voči spotrebiteľom sa týka aj globálnej spolupráce. Jackie Macy zorganizovala isté e, podujatie, kde boli Japonsko, India, Mexiko, Kanada, Amerika. Myslím, že vyše 20 štátov tam hovorilo o... Nechcem, dúfam, že som nevynechala Čínu hovorilo spolu o týchto problémoch. Myslím si, že zvyšok sveta vzhliada skôr k Európe a Spojeným štátom. Ak my, Európa a Spojené štáty, nedokážu takéto niečo zabezpečiť, zvyšok sveta určite to nezvládne. Vytvoriť takéto inštitúcie, myslím si, že my máme vplyv na ostatné krajiny, možno s nejakými výnimkami ale naozaj zostávajú len v rovine, v rovine výnimiek. Čo sa týka clearingových ústavov alebo domov, nemali by sme určiť geografickú lokalitu. Ja viem, že v Londýne je už takýto, takéto clearingové pracovisko a takisto v Spojených štátoch máme clearingové pracoviska, ktoré dobre spolupracujú s uh, je toho veľa, čo treba upravovať, právne upravovať a regulovať, ale niekedy stačí aj byť informovaný. My jednoducho potrebujeme v Amerike vidieť do toho, ako prebiehajú obchody, potrebujeme informácie, ako bežia obchody v Londýne a pokiaľ by existovali nejaké geograficky ohraničené mandáty, to by skôr riziko zvýšilo ako znížilo podľa mňa. Myslím si, že regulácia je dôležitá a prístup k informáciám je tiež dôležitý. Ak som niečo vynechal, ospravedlňujem sa. Niky, vynechalo sa tu niečo. E, súhlasíte, že keď si kupujete poistenie a keď niekto predáva poistenie, naozaj títo dvaja účastníci obchodu čelia rôznym rizikám a podobne je tomu aj pri CDS produktom. Áno, podľa mňa, keď sa predávajú poisťovacie produkty, tam by mala byť regulácia, tam by mali byť no- kapitálové normy aj pre clearing kové pracoviska aj pre banky, ktoré predávajú CDS. Je to iné, ako keď sa predávajú iné typy produktov. Môžeme na to pozerať aj z matematického hľadiska, z aritmetiky, z hľadiska aritmetiky, ale myslím si, že to je riziko, ktoré má skokový charakter, ktoré nie je kontinuálne a myslím si, že kapitálové normy by to mali vziať do úvahy. Na strane toho, kto kupuje, by sme mali dať pozor na to, aby kapitálové štandardy nespôsobili to, že banky, ktoré kupujú CDS produkty, si príliš neznížili svoj kapitál a nedostali sa do situácie kapitálovej arbitráže. Myslím si, že AIG prepožičalo svoje meno mnozným bankám pod e, rámcom Bazileja 2. Myslím si, že pri nákupe CDS sme sa naučili lekciu sme dostali, naučili sme sa veľa a komisia Bazilej 2 určite stanovila isté maxima, pretože nie je možné prepožičať si meno a vydávať istý kapitál za svoj, keď je len prepožičaný od iného finančného ústavu. Ďalší rečníci majú slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja zdieľam váš názor, pokiaľ ide o to, že transparentnosť je skutočne životne dôležitá a nevyhnutná a to by mal byť vlastne ten východiskový bod predtým, ako začneme robiť čokoľvek iné. Ale problémom spojeným so špekuláciou je aj to, že by ste mohli prehrať takúto hru. A ak hráte a prehráte, tak nie ste jediný, ktorý prehrá, pretože prehrá aj verejnosť. A obchodníci a finančný trh samozrejme majú vzťahy s ľuďmi mimo tohto trhu a môže tam byť skutočne veľmi veľká volatilita E, hlavne pokiaľ ide o trh s polnohospodárskymi produktami, pretože existujú obchodníci, ktoré vlastne nemajú pod kontrolou všetky tieto pohyby. To znamená, že tá finančná ekonomika, tá reálna ekonomika by sa mohla s týmto viacej zosúľadiť. A samozrejme, že existuje značný rozdiel medzi tými, ktorí e, sú zapojení do tejto hry a ktorí sú, stoja tak povediať, s bokom. Takže samozrejme, že potrebujeme urobiť isté akčné kroky, ale musíme aj zabezpečiť, e, aby bol efektívne prepojenie medzi jednotlivými trhmi, medzi derivátmi a e, skutočnými produktami, medzi e, garanciami a zaručenými, garantovanými produktmi malo by e, byť isté obmedzenie, pokiaľ ide o krátkodobé obchodovanie v nadväznosti na isté transakcie a ak by malo prísť k zdaňovaniu finančných transakcií, tak by to naozaj malo predstavovať istý príspevok k tomu, aby sme sa vyhýbali vlastne tomu, že by ten trh bol príliš veľký. Sa rozrastol na príliš veľkú veľkosť. Takže Mám niekoľko veľmi rýchlych otázok. V prvom rade som bol dosť zarazený tým, že ste hovorili, že by bolo ťažké za zakázať isté produkty, lenže na druhej strane vlastne ste ďaleko optimistickejší a vlastne chcete vlastne obmedziť eh, tú veľkosť tých eh, pozícií. To znamená, že ste optimistickejší, pokiaľ ide o jednu vec, ale menej optimistický, pokiaľ ide o druhú vec. Mohli by ste trošku vysvetliť, prečo je vaše stanovisko také, pokiaľ ide o túto záležitosť. A druhá otázka, bol by som rád, keby ste boli absolútne priamočiari. Existujú nejaké oblasti, kde prax regulačných alebo dozorných akt spoločných krokov vlastne v niektorých členských štátoch Európy vlastne e, sťažuje vašu prácu v USA. To znamená, že aké argumenty sa používajú v USA v nadväznosti na to, že kvôli konkurencii z Európy je ťažšie pre vás navrhnúť e, novú e, reguláciu, respektíve prísnejšiu prax, pokiaľ ide o dohľad nad týmito trhmi. A keď sa pozrieme na globálnu situáciu, z vášho hľadiska, aké páky má v rukách e, USA, majú USA a aké má v rukách Európa? na to, aby to bolo atraktívnejšie, a aby som to povedal svojimi slovami, pre tie tretie krajiny, ktoré by vlastne zvýšili potom e, a sprísnili svoju regulačnú a dohľadnú dozornú prax, pretože stále hovoríme o globálnej harmonizácii, respektíve o prísnej spolupráci e, v rámci celého sveta, ale keď budeme len hovoriť o týchto veciach, tak to môže vlastne viesť k tomu najnižšiemu možnému um, najnižšej možnej úrovni a dohľadu. To znamená, že aké veci e, by mohli riešiť USA a Európa bez toho, že by sme e, zachádzali do nejakého veľmi prísneho protekcionizmu, ale by to vlastne predstavovalo e, naozaj motiváciu pre tretie krajiny, aby oni sprísnili vlastne túto svoju regulačnú úlohu a dohľadnú a úlohu dohľadu. Takže začnem z opačnej strany tá posledná otázka eh, je otázka, ktorá mi utkvela. Samozrejme, že vždy existujú isté výzvy, že keď sa dajú dokopy USA a Európa, iné krajiny alebo iné jurisdikcie isté veci povolia. Ale máme isté hlavné páky, pokiaľ aspoň dve takéto páky, pretože väčšina eh, trhu je vlastne regulovaná európskym spôsobom alebo spôsobom USA. Takže chcem tým povedať, že pokiaľ ide o veľkú finančnú inštitúciu, ktorá sa na to pozera ako, na, ako konsolidovaná skupina, samozrejme, že sú individuálni právni partneri A čo môže povedať takáto banka? Ja to jednoducho presuniem na nejakú e, svoju proste cerskú spoločnosť. Môžeme to nazvať samozrejme regulačnou arbitrážou, ale každopádne by sa tieto pravidlá mali e, vlastne uplatňovať, nech ide o akúkoľvek skupinu. Nech je to tých vrcholových 20 alebo 30 finančných inštitúcií alebo akékoľvek menšie inštitúcie. A pokiaľ ide o tú páku, samozrejme, že v nadväznosti na trh s komoditami a veľmi veľa otázok tu padlo práve v nadväznosti na polnohospodárske komodity. Ak chcete vlastne uh, ponúknuť takýto obchodnú platformu e, v e, Kansase alebo vo, kdekoľvek inde, je tam proste regulačný, tak povediať, háčik v tom. Samozrejme, že to nie je um, úplne um, ideálne. Sú tam isté um, veci, ktoré nie sú v poriadku, ale samozrejme, že Častokrát sa argumentuje v USA tým, že ak e, to začneme sprísňovať, tak sa to od, presunie do Londýna alebo niekde inde. A ja samozrejme sa snažím im tvrdiť nie. E, všetci proste máme s týmto niečo dočinenia. Tí finanční aktéry by boli radi, keby v tomto systéme boli nejaké trhliny aby v podstate mohli tie obchody previesť niekde inde. A pokiaľ ide o prístup k informáciám, presne tak, ako sa snažíte vy vlastne zistiť, že čo sa stalo s týmito CDS, s týmito swapmi na kreditné zlyhanie. Ale samozrejme, že máme vlastne prístup k istým veciam zo strany regulátorov, ale tá koordinácia je dosť dobrá, pokiaľ ide o limity versus zákazy. Myslím, že jednou z veľkých víziev v nadväznosti na zákaz je zistiť, že čo je naozaj hedging, to zaisťovanie sa a čo je špekulácia. Ak je niečo tak povedať jednoduché, čisté, neviem, že ako to vyzerá, pokiaľ ide o tieto jednoduché svapy CDS. Tieto limity, pokiaľ ide o tú pozíciu, tie nie sú perfektné ale je to niečo, čo je manažovateľnejšie, dá sa to proste ovládať a máte tam um, patričný regulačný orgán a tak ďalej. A kľúčová otázka, ktorá tu odznela v nadväznosti na to, že e, transparentnosť je samozrejme užitočná a potrebná, ale že tu stále ešte existuje istý problém v nadväznosti na špekulácie a vzťah týchto špekulantov k trhu a myslím si, že máte pravdu e, v tom, že existuje veľmi veľa rizika, ktoré je, tak povediac, externalizované. To znamená, že Wall Street vlastne istým spôsobom e, to presunulo na verejnosť. To znamená, že tie hlavy vyhrávali, kdežto a verejnosť prehrávala. Takže e, to je riziko tých najväčších finančných inštitúcií a oni sa snažili vlastne preseknúť túto prepojenosť tým, že sa snažili na tie centrálne clearingové domy prepojiť, pretože bohužiaľ proste neexistuje obec zadarmo. A potom samozrejme e, korporátni užívateľia povedia, že ja nechcem mať vyšší kapitál v nadväznosti na tieto finančné inštitúcie. A toto robia bohužiaľ zákonodárci, pretože častokrát v podstate je ťažké e, tie výzvy nejako zohľadniť. A nech ide o CDS alebo poľnohospodárske komodity, aspoň na, u nás e, máme veľmi silný orgán proti manipulácii, proti proste tomu, aby sa e, nejakým spôsobom stláčali ceny, pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty, respektíve aby sa zahnali do kúta tí ľudia, ktorí majú záujem o kúpu a tak ďalej. Dúfam, že som odpovedal na všetky vaše otázky. Ach, prepačte, ešte by som mal preložiť svoju angličtinu do angličtiny. Takže zahnať do kúta, respektíve stlačiť, keď patričná strana má taký nadbytok e, daného produktu, ktorý je e, v, e, v, proste obmedzovaný a oni tým pádom vlastne ovplyvňujú cenu a obyčajne sa to stane uh, Eh, pri dodaní fyzického kontaktu. Asi si pamätáte, eh, bratia Hantovci z Texasu pred niekoľkými rokmi sa snažia, vlastne man, snažili manipulovať eh, trh so striebrom, pretože tak agresívne skupovali na trhu futures striebro, že vlastne sa potom tá cena vyhnala nahor. A i keď napríklad nebola to presne taká naozaj typická situácia, ale prišlo e, k hedžovému fondu Amoranumu, ktorý e, skupoval napríklad futures v nadväznosti na ropu. Takže existujú takéto historické príklady, ktoré sme videli, ale sú to špecifické tie zahnania na, do rohu, respektíve stlačenia. Obyčajne ide o dodanie fyzickej komodity. Takýchto vecí sa to obyčajne týka. Ďakujeme veľmi pekne, Filip. Dobre, aby sme pokračovali v nadväznosti na zákaz produktov. Ja by som chcel, aby sme e, sa vlastne v tejto diskusii dotkli aj iných vecí, nielen CDS, pretože častokrát, keď hovoríme o zákaze produktov, respektíve zákaze istých praktík, je to dvojstranná záležitosť. Na jednej strane máte tých, ktorí v zásade hovoria, pravdepodobne ste predtým už o tom hovorili, že tie prekážky sú vyššie, to znamená, že vlastne zákaz je nesprávny. To znamená, povolenie je dobré, je, je priateľné. Áno, my zakazujeme isté produkty, pokiaľ ide o potravinársky priemysel, pretože nechceme byť um, otrávení nejakými toxik toxickými látkami, zakazujeme isté veci v stavebnom priemysle, pretože niektoré veci sú toxické a tak ďalej. Prečo by sme ich nemali zakazovať? Ale pokiaľ ide o CDS, to je technickejšia záležitosť, pretože je dosť ťažké rozlišovať medzi tým, ako sa využíva tento nástroj. Takže to platí pre všetky finančné produkty, ktoré sa používajú na Wall Street a preto vám kladem túto otázku, pretože možno, že toto nie je niečo, čo sa týka vašej súčasnej právomoci, ale to, čo ste mali možno sledovať za vašich 18 rokov, videli ste také praktiky, respektíve také nástroje, ktoré by mali byť stiahnuté z trhu, pretože inherentne v raste destabilizujú ten trh? videl som za tých 18 rokov veľmi veľa vecí. A dokonca aj eh, keď to praktizovali eh, profesionáli, niekedy to boli naozaj eh, nezákonné praktiky. Niekedy človek rozmýšľal nad tým, prečo klient chcel, aby sa to spravilo tak alebo tak. Dokonca aj pokiaľ ide o tieto finančné transakcie, tieto deriváty, respektíve CDS, to nie je nič nové. To sme predsa poznali a v nadväznosti na CDS máte absolútnu pravdu, pretože naozaj by sme si mohli sadnúť a povedať, z praktického hľadiska tieto rizika by mohli byť vyjadrené e, niekde v cenných papieroch alebo v iných produktoch. Zakazuje sa napríklad ehm, kupovať e, poistenie v nadväznosti na lode, ktoré nie sú e, na e, šírom mori poistené. Ale my sme e, k tomu pristupovali iným spôsobom v USA a to je to, čo ja napríklad podporujem, pokiaľ ide o špekulantov. To nie je vlastne zlé slovo v USA. Neviem, ako to, sa to preklada do ostatných jazykov, ktoré sú tu zastúpené tejto miestnosti, ale hedger, to znamená ten, ktorý zaistuje, to je ten, kto má nejakú fyzickú komoditiku, snaží sa v podstate e, znížiť riziko. Ide povedzme o niekoho, kto predáva nejaký produkt do nejakej krajiny. A potom sa stretnete na druhej strane s, niekom, s niekým, koho môžete nazvať špekulantom, alebo môžete ho nazvať investorom a tak ďalej čo je zlé vtedy, keď e, naozaj e, skresľujú deformujú vlastne ten trh. A to sa stalo vlastne aj tu v Európe, pretože ten trh odrazu sa nachádzal niekde, kde by inde nebol, kde by za iných okolností nebol. A s týmto bojujeme aj v USA, ako môžeme vlastne presadzovať férové konkurenčné trhy a chrániť e, súčasne e, e, tieto trhy pred nejakou manipuláciou. To znamená, že sa snažíme e, odlišiť toho investora od toho špekulanta. Možno by ste mohli e, odpovedať ešte na jednu otázku, ktorú som už položil. Na finančných trhoch existujú často určité excesy a ja som sa pýtal na transakčnú e, daň, ktorá by mohla sa vzťahovať na tieto trhy. Musím vám pripomenúť, že, že e, keď dostávam takéto otázky, nehovorím v mene ministerstva, e, máme rôzne e, transakčné poplatky v Spojených štátoch, ktoré pomáhajú regulačným orgánom, či ich voláme daňami alebo nie. Máme takéto poplatky v minulosti boli odporúčané v oblasti e, derivátov alebo terminovaných obchodov, sú súčasťou našeho e, systému, e, našeho, našeho systému cených papierov. Nepoužívajú sa však na obmedzenie trhu. Pomáhajú zaplatiť tú cenu regulačnej činnosti Neviem, či tu bol návrh použiť ich aj z iných dôvodov. Ak by ste chceli eh, obmedziť aktivitu, budeli, museli by ste ich eh, postaviť veľmi, nastaviť veľmi vysoko. Prístup, ktorý sme mali v minulosti, minimálne v oblasti cených papierov, zaplatiť náklady regulačnej činnosti. Ešte niekto zostal s otázkou? Pýta sa pani predseda, predsedajúca. Pascal? snáď doplniť svoju predošlú otázku do akej miery máte kapacitu e, obmedziť pozície, ak nechcete ísť priamo k zákazu. Mali by ste po ruke čísla, aké nástroje používate alebo aké zamýšľate použiť? Nemáme e, čísla. My sa len snažíme e, získať tú zodpovednosť. Máme tu systém delegovania Eh, už po 100 rokov, kedy eh, legislatíva to posúva na regulačnú eh, platformu. Hľadáme teda tú kompetenciu, ale ako sme to používali u polnospodárských komodít, už zabezpečujeme, aby to bolo množstvo, rozptýlené množstvo aktérov. Ešte kým som sa začal týmto zaoberať, bol tu návrh taký, že nikto by nemal mať viac než 10% a potom tu bol iný pomer, ale to bolo v zmysle názoru, že minimálne 10 zúčastnených e, aktérov na trhu e, by musel byť prítomných. Toto, tento pomer sa dá e, nastaviť a naša komisia sa snaží delegovať to, ale u CDS sa treba naozaj pozrieť, aký postup by sa mal zvoliť. Určitým zmyslom teda hovoríte, že tento proces má svoju dynamiku a ten proces sa upravuje v, v závislosti na, na okolnosti. Máte e, určitý repozitár nástrojov, ktoré môžete vyťahnuť v určitom okamžiku. Je to legislatívny proces a ten samotný je dynamický. Veľmi často e, sa upraví alebo zmení, až keď príde nejaká finančná kríza. Vtedy sa deleguje právomoc na regulačné orgány aby využili dané okolnosti a, a konali. Myslím si, že... A ešte jedna otázka. Ja som sa snažila položiť otázky, e, ktoré mám ja pripravené, ale ešte vy. Rýchla otázka týkajúca sa komunikácie medzi regulačným orgánom a rôznymi krajinami. Je tu zlepšenie dialógu, keď požadujete informáciu od iných clearingových inštitúcií vo svete alebo inde v Spojených štátoch? Zlepšil sa tento dialóg? a môžete e, kategoricky povedať, že prípad AIG sa nemôže už stať? K tej druhej otázke poviem, že takú, takéto, takúto zábezpeku vám e, dá, dať nemôžem. AIG e, podliehala veľmi neefektívnej regulácii, nebola tu efektívne fungujúca regulácia holdingová, ale ak by sme boli bývali hovorili o tej reforme v minulosti a zmenili históriu, tak tam boli obchodníci, kapitál a určité nárazníkové zóny a boli by sme bývali lepšie ochránení e, e, pred centrálnym clearingom a ďalšími vecami. Dnes vám to však e, nemôžem povedať, reformy sa neprijali. A k tej prvej časti otázky, pokiaľ ide o komunikáciu, tá je veľmi pozitívna len asi 8 alebo 9 mesiacov som v tejto pozícii, tak ťažko posudzujem zlepšenie. Máme výborný vzťah ko- komunikáciu s nemeckým Báfinom, s teraz clearingom v Nemecku. Za tých 9 mesiacov, čo pracujem, e, veľmi dobre spolupracujeme aj s Londýnom, pokiaľ ide o dozor e, nad e, komoditami v Londýne Veľmi dobré dojednania sme e, prijali s našimi partnermi o spolupráci. Je to rozhodne e, zlepšenie. Minimálne tých 8 až 9 mesiacov fungovalo dobre. Na záver e, otázka. Možno by ste nám mohli povedať, čo si týkajúce sa možnosti clearingu a úlohu likvidity, či nástroje likvidné sú, vychádzajúc z toho, že nie všetko je dostatočne likvidné na to, aby sme e, obchodovali. Určite tu budú určité bilaterálne záležitosti, ale e, odhľadnúc od výnimiek, mohli by ste nám ukázať takú štruktúru, že ste pokryli riziko rovnakým spôsobom, ako e, sa dá centrálne, alebo je vôbec možné takéto štruktúry, e, takúto odolnosť nastaviť. A posledná otázka. Ak máme veľmi obmedzené e, repozitáre globálne, mali by byť, e, ako by sme mali tieto oceňovať, ako by toto oceňovanie mohlo fungovať dobre Výborná otázka. Myslím si, že veľká časť trhu sa dá clearingovať e, určitými odhadmi. Tri štvrtiny trhu, 75% je dostatočne štandardný, takže sa dá e, clearingovať, ale ako ste povedali, e, vyžaduje si to likviditu a preto ja požadujem tieto transparentné obchodovania verej, verejné, vytvár, verejnú tvorbu cien likvidných trhov. A myslím si, že regulačné orgány tu majú svoju úlohu, e, musia deklarovať, čo je e, vôbec môže podliehať clearingu. Tiež musia zabezpečovať, aby clearingové ústavy e, posudzoval likviditu a na verejnosti v Spojených štátoch si myslíme, že verejnosť by mala mať 30 dní na to, aby mohla komentovať, či niečo môže byť e, zverené clearingovým inštitúciám. Myslím si, že clearingové e, domy sú rozhodne e, lepšou alternatívou ako AIJ a týchto 14 veľkých finančných inštitúcií, ktoré obchodujú s týmito OTC derivátmi e, sú v, v oblasti e, depozitov tých 75 trhu. Mali by ich spravovať e, za určitým účelom a ja nepoznám nejaký veľký clearingový dom, ktorý by bol, by bol zlyhal k tým repozitárom majú rovnako ako clearingové e, domy svoju funkciu, mala by tu byť jasná e, zodpovednosť, kompetencia, dozoru. Jednou z víziev, pokiaľ ide o zisky, je zabezpečiť, aby e, nemali nejaký prirodzený monopol, monopol za svoje služby. Nie je to nejaký e, všeliek. Ďakujeme. Myslím, že ste vyčerpávajúco odpovedali na všetky naše otázky. Máme nejaký čas naviac. Neviem, či niečo zostalo nezodpovedané. E, niečo, čo by ste nám chceli ešte povedať. Vyčerp... Chcem vám len poďakovať vám e, výboru a akokoľvek vám budeme môcť pomôcť v pokiaľ je o technické poradenstvo, e, kontaktujte nás. Ďakujem. E, určite to využijeme a e, ešte raz vám chceme vyjadriť našu ďaku. No, um, Myslím si, že asi na 5 minút prerušíme zasadnutie, kým môžeme pokračovať. Ďakujem.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

Takže keby ste láskavo mohli znovu zaujať všetci svoje miesta, budeme pokračovať v ďalšom programe. A predtým, ako sa dostaneme k ďalšiemu vypočutiu, by som sa chcela vrátiť na začiatok a ide tam o prvý bod programu a síce prijatie programu. Bohužiaľ, to som neurobila pred posledným vypočutím, takže uh, bolo by e, patričné, aby sme to formálne urobili. Takže predkladám e, vám program a dúfam, že skutočne tento program, pokiaľ ide o dnešný deň a zajtrajšok schválujete, nevidím nikoho, že by mi dával nejaké signály, takže vám veľmi pekne ďakujem. Takže by sme prešli teraz na bod e, nášho programu, ktorý sa týka nášho vypočutia. Ide v podstate o management krízy v nadväznosti na cez hraničný e, sektor a bankový sektor a e, každý má k dispozícii na svoju e, prednášku asi 10 minút a potom by sme prikročili k výmene názorov. Chcela by som vám všetkých rečníkov predstaviť a veľmi pekne vám ďakujem všetkým za to, že ste prijali toto pozvanie, že ste prišli na náš výbor. Myslím si, že v, tam, v tomto poradí budú prednášať. Najprv Stanislav Kluža, ktorý je predseda Poľskej ustanovizne pre finančný dohľad. Máme tu Karmin Lamanda, exekutívneho, exekutívnu predstaviteľku Unicredit a poradcu alebo poradkyňu Unikreditu ktorý šefuje institucionálnej a regulatornej stratégii. Potom máme Dirka Schoenmakera, ktorý je dekanom Duisenberskej finančnej akadémie a Rima Ajadiho z Use a CEPS. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A mám tu poznámku, ktorá na ktorej sa píše, že ich prejavy sú práve distribuované, takže ešte trošku papierov vám pribudne. Ďakujem, že ste prišli. Ospravedlňujem sa, že budem musieť na pár minút odbehnúť. Vrátim sa a kým budem preč, niekto z podpredsedov prevezme e, moje žezlo. Nech sa páči, pán Kluža. Uh, Dobré predpoludne, dámy a páni. Ďakujem, že ste mi dali šancu stručne vám predstaviť svoje myšlienky a skúsenosti Poľského úradu pre dohľad v oblasti cezhraničného krízového manažmentu a najmä budem hovoriť o reakcii na finančnú krízu. Viem, že máme časové obmedzenia na prednášky. Budem sa teda snažiť stručne hovoriť, aby som mal čas aj na vaše otázky a odpovede na diskusiu. Možno potom v priebehu diskusie bude mať priestor na ďalšie komentáre. Moja krátka prednáška sa sústreduje na dva aspekty. Prvým je finančné dopady bankrotujúcich bank v Európskej únii a po druhé je to záležitosť toho, ako reagovať na spoločné hodnoty, ktoré vytvárajú vzájomnú dôveru medzi európskymi členskými štátmi v oblasti krízového manažmentu. Prvý aspekt má tento slajd provokujúci titulok, kto by mal zaplatiť bankrotujúce banky tie náklady za bankrot, za banky, ktoré zlyhali. Je veľmi dôležité položiť si túto otázku. Kríza je nielen niečo, čo sa stále opakuje, už sme to zažili v minulosti, ale je to niečo, čo by sme mali vedieť predvídať do budúcnosti. Kto to zaplatí? Kto bude platiť za ďalšiu krízu? Kto ju uhradí? Táto dôležitá otázka znie a rezonuje preto, lebo súčasná finančná kríza, na tu sa zložili daňoví poplatníci viac menej. Je to tak vo všeobecnosti? Tentokrát naozaj všetko bremeno ležalo na bedrách daňových poplatníkov. Daňoví poplatníci vždy budú medzi tými, ktorí budú vítaní pri tom, že zaplátajú každú dieru a zaplatia poplatky a bremeno, finančné bremeno krízy. A teraz je tu i iná odpoveď, ktorá nám dáva nové horizonty. Druhý kandidáti, ktorí by mohli uhradiť náklady na krízu, najmä vo svetle posledných návrhov Európskej komisie, by mohli byť jednoducho pobočky bank. Transferovali by svoje aktíva do centrálnych bank a tým by uhradili náklady. Tieto pobočky bank a cérske spoločnosti bank by uhradili svojimi aktívami náklady na krízu. To znamená, že sa náklady presúvajú na lokálnych aktérov, na veriteľov, na fondy, ktoré zaručujú vklady. A toto je tiež dôležitá úvaha, že by to tak mohlo byť. Platili by za chyby a zlyhania, ktoré zvyčajne sú až vyššie na medzinárodnej úrovni a nie na lokálnej úrovni cerských spoločností a pobočiek. Otázkou je, ako by mali vyzerať všeobecné pravidlá spravujúce túto oblasť v Európskej únii, je otázka, či to neporušuje isté dohovory a pravidlá, ktoré už platia v Európskej únii. Toto riešenie do budúcnosti by nemalo znižovať morálne riskovanie, hazard, ktoré podstupujú finančné inštitúcie na trhu. Nemalo by im to uľahčovať, takéto vedomie, že to niektorá zaplatí. Tretím riešením toho, kto zaplatí za bankrot a za zlyhanie, by mohla byť istá sieť, ktorá by sa skladala z troch prvkov. Tieto prvky sú nasledovné treba regulovať tzv. SIFIS, to sú systemicky dôleži- systémovo dôležité finančné inštitúcie. Druhá vec je náležité manažovanie e, likvidity. A tretia vec je rozprava a diskusie o tom, ako nastaviť tzv. DGS, to sú schémy ochrany vkladov, ktoré by nielen uhradili náklady na krízu, ale kvôli tomu, ako by tento model bol zorganizovaný, dokázali by aj zabrániť preventívne v novovznikajúcej kríze, pretože by eliminovali práve tieto morálne okolnosti hazardovanie a riskovanie, ktoré som spomínal predtým. Táto e, regulácia tzv. SIFI, veľkých finančných inštitúcií, príliš veľkých na to, aby sa nechali padnúť, sa týka záchranných balíčkov, ktoré sa rozbehli v roku 2008. Ak by boli, existovali jasné úpravy, jasné právne úpravy, jasné riešenia, ktoré by boli schopné eliminovať isté extrémne správanie sa finančných aktérov, možno by riziko bolo nižšie. Takto boli náklady obrovské. Aká by tu mala byť úlaha štátu? Štát by mal alebo nemala mať právomoc rozsah aktivít finančnej inštitúcií regulovať. Nemal by umožniť situáciu, že zisky sú súkromné, ale straty, na straty sa všetci skladáme, celá populácia. Štát by mal mať dostatok právomoci, aby konal v dostatočnom predstihu a nie až reagoval na hasenie toho, čo už vzniklo a hasil to, čo už vzniklo. Otázka je, ako by štát mal stanoviť kritériá, už od akej veľkosti by inštitúcia bola označená dostatočne veľkou na to, aby ju bolo treba zachrániť, aby mala nárok na takúto schému záchrany. Veľmi dôležitá záležitosť je záležitosť likvidity netýka sa až tak horúceho zemiaka, o ktorom sa práve teraz debatuje. Je to skôr podklad a pozadie. V Poľsku sme zaviedli inštitút nástroj dohľadu. Sú to normy likvidity. Nie je to žiadna smernica, kapitálová smernica, nie je to žiadne nariadenie Európskej únie, ale manažment likvidity, ktoré, ktorý funguje v Poľsku, musí jednoducho splniť isté pravidla, najmä na úrovni cerských spoločností a pobočiek bank. Zistili sme, že je potom oveľa jednoduchšie neskôr manažovať krízu, ak takýto e, nástroj existuje a takisto je možné zabrzdiť trošku rýchlu akceleráciu krízy, ktorú sme mali možnosť vidieť a ktorá sa opäť môže zopakovať. Likvidita je schopnosť pokryť svoje záväzky. Je tu príklad banky Northern Rock, kde súvaha eh, mala veľmi malú, eh, malé, malý priestor na súvahe zahrňal si vzal kapitál a strana záväzkov bola veľmi veľká v porovnaní so stranou aktív alebo kapitálu. Takže likvidita je rovnako dôležitá ako kapitálové pokrytie alebo strana súvahy, ktorá hovorí o plusoch a nie o minusoch. V Poľsku nám umožňuje situácia stabilizovať inštitúcie voči kríze a voči rizikovej situácie Mali by za súčasného nastavenia tieto inštitúcie prežiť oveľa dlhšie, sú skrátka robustnejšie, potenciálne majú väčšiu možnosť prežiť krízu, keď už takto systém je nastavený. A tretí diapozitív nám ukazuje ďalšiu dôležitú záležitosť, ktorá sa tiež diskutuje v Európskej únii a to sú schémy ochrany alebo záruk vkladov a aktív. vkladatelia do najväčších bank v Európe vkladajú svoje aktíva. Koľko z týchto bank by sa dostalo, sa dostalo do problémov za posledné dva roky, že vklady vkladateľov nevedeli ochrániť? Keď by existovala schéma ochrany vkladov, boli by sme schopní vyriešiť významné ťažkosti, ktoré priniesla kríza a zabranili by sme rozšíreniu krízy na globálnu úroveň. Otázka znie, ako zvládnuť situáciu a ako obmedziť finančným inštitúciám morálne riskovanie a hazard hrania na trhu s peniazmi vkladateľov. O týchto schémach sa veľa hovorí. Aké dôsledky priniesla krízová situácia a nakoľko by sa mali všetky finančné inštitúcie podieľať na sanovaní situácie. Keď sa dostanú vlastníci finančných inštitúcií do problémov a existovalo by takéto zdieľanie a zároveň by existovalo isté maximum, pokiaľ by mohli riskovať a správať sa rizikovým spôsobom, celá situácia by vyznela lepšie. Ak by sme sa zamerali len na vytvorenie jednej veľkej schémy ochrany vkladov pre celú Európsku úniu, pre celý trh, myslím, že to by e, nebolo žiadúce, že by takéto nastavenie systému dokonca mohlo zvýšiť e, toto hazardovanie s vklad, vklad, vklad, vkladmi v bankách, pretože banky a iné finančné inštitúcie by síce mali pocit, že sú istým spôsobom zabezpečení, krytí, ale takéto zabezpečenie by nepokrývalo všetky rizika. Toľko k mojej prednáške. Teším sa na vaše otázky, kde môžem sa venovať veciam podrobnejšie. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Kluža. Teraz má slovo ďalší prednášajúci, Karmin Lamanda. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať parlamentu za to, že ma dnes e, pozval na toto zasadnutie a takisto by som chcel hovoriť o niektorých z mojich skúseností sankciách eh, v nadväznosti na banky v Taliansku. Aj my sme mali patričné eh, problémy a eh, distribuoval som vám dokument a máte tam niekoľko diapozitívov, môžete ich sledovať spolu so mnou. Základná premisa. Potrebujeme skutočne veľmi silný regulačný systém s veľmi jasne definovanou orgánom, ktorý plní dohľad, aby sme zabránili kríze, Musí sa to vzťahovať na celú krajinu a musíme byť schopní ich zvládnuť za minimálne náklady. A samozrejme, že je potrebné, aby správne rady e, vstúpili do takých dohôd, že nakoniec nebudú predkádať účet niekomu inému za svoju vlastnú nezodpovednosť. Ak sa pozriete napríklad na holdingovú spoločnosť, ktorá má cent katedrálu v jednej uh, krajine a veľké uh, inštitúcie, ktoré fungujú v iných krajinách. Toto môže byť samozrejme podmienkou integrácie. A pokiaľ ide o jednotný trh, tak ten si to samozrejme vyžaduje. To prírodzene znamená, že môžete dosiahnuť istú stabilitu a zdá sa, že tomu tak zatiaľ je. My sme napríklad uzavrali dohody e, s Medzinárodným menovým fondom, aby sme naozaj zachovávali likviditu v tých krajinách, ktorých sme prítomní. Takže sú tam samozrejme isté klady, isté výhody, ktoré by sme nechceli, tak povediať, vyhodiť von oknom. Nechceli by sme spraviť v podstate krok dozadu, nechceli by sme znovu pristúpiť k bankovému protekcionalizmu, pretože to by naozaj zruinovalo, zničilo tento bankový sektor. A práve z toho dôvodu sme spravili isté návrhy, nadväznosti na a, takýto dohľad. Potrebujeme veľmi silnú štruktúru, ktorá bude môcť e, zabraňovať krízam a skutočne aj manažovať krízu v prípade, e, ak by k nej prišlo. A Európsky parlament samozrejme tieto veci sleduje veľmi dôkladne. Takže čo znamená kríza? Kríza pre banku to je vlastne kríza dôvery v daný systém. To znamená, že likvidita vlastne nie je k dispozícii Takisto patričné finančné zdroje nie sú k dispozícii, respektíve nie sú hmatateľné. To znamená, že prichádza ku kríze likvidity, ktorej čelia tieto banky. A nedávne skúsenosti s bankami boli také, že potom sa snažili banky veľmi rýchlo predať svoje aktíva, aby si zachovali takúto likviditu. A toto má zase naopak patričný vplyv na trh a toto môže zničiť potom banky. A môže to, šíriť túto krízu, pretože tam ide o dominový efekt vlastne, pokiaľ ide o tieto aktíva, ktoré majú v držbe ostatné banky. Takže čo musíme spraviť na to, aby sme tomuto zabránili? Prvá vec, ktorú musíme spraviť, keď príde k takejto kríze dôvery, je to, že musíme zabezpečiť, aby mohli patričné orgány zasiahnuť správna rada materskej spoločnosti musí vlastne riadiť túto krízu a snažiť sa znovu nastoliť dôveru, pretože tá materská firma má, je v dobrom postavení e, urobiť to, o čom hovoril pán Kluža. Pretože samozrejme, že prichádza k istej manipulácii systému a snažia sa vlastne e, tieto straty obyčajne previesť na iné krajiny. Um, materská firma, ktorej dôverujú orgány, je v takom postavení, že môže zabrániť takémuto skresleniu. A práve preto by sme chceli, aby sme mali taký orgán, ktorý by bol schopný takýto dohľad robiť, vykonávať. A pokiaľ ide o krízový manažment, samozrejme, že zachovanie stability je životne dôležité. Potrebujeme zabezpečiť, aby uh, verejnosť verila, dôverovala takýmto bankovým inštitúciám a aby sa tieto bankové inštitúcie vyhýbali tomu, že by nakoniec predkladali obrovský účet za svoje chyby. A ak sa nám to podarí, tak vlastne budeme e, takto ochraňovať základné práva akcionárov. A takto môžeme robiť bez toho, že by sme v podstate nejakým spôsobom uprednostňovali tieto práva pred právami niekoho iného, kto e, je nejakým aktérom na tomto trhu. Samozrejme, že tie materské spoločnosti majú patričnú právomoc, majú patričné údaje, informácie. Tá materská spoločnosť e, je v najlepšom postavení pochopiť vlastne, ako funguje celý model tejto skupiny a je vlastne ten administrátor, ktorý e, využíva toto spojenie s materskou spoločnosťou, môže potom znovu ubezpečiť o tom, že je všetko v poriadku e, samotnú verejnosť. A tie skúsenosti, ktoré sme doteraz mali, tie boli bohužiaľ dosť odlišné od toho, čo popisujem. Takže krízový manažment v nadväznosti na jednu skupinu to samozrejme by mohlo ovplyvňovať aj iné skupiny, ale teraz nehovorím o systémovej kríze. Ale ak tam máte povedzme dve takéto e, citlivé skupiny, e, tak potom to naozaj vedie ku kríze. Čo potrebujeme? Strednedobá likvidita, ktorú nenájdeme vlastne na tomto trhu. Uh, a jednoducho nebolo možné sa takejto likvidity zachytiť a práve z toho dôvodu proste banka potrebovala isté aktíva na to, aby vlastne poistila si svoju likviditu, ale v tomto prípade ten trh nebol ochotný e, pripustiť e, takú situáciu, že by k tejto likvidite prišlo a preto centrálna banka vlastne zmenila svoj názor, začala do toho zasahovať a v strednedobom horizonte prišlo k poisťovaniu bank. A toto vlastne vedie k jednej z kľúčových záležitostí, ktorú musíme urobiť. Poviem to následovne. Ak chcete mať stredne dobrú, stredne dobu likviditu, potrebujete zabezpečiť účasť aj e, štátneho sektoru, aj súkromného sektoru. A to je jednoducho požiadavka. Potrebujeme zabezpečiť takú európsku, celoeurópsku štruktúru, ktorá bude k dispozícii v celej Európe a ktorá bude schopná v podstate uh, tieto javy jednoducho riadiť, aby uh, banky mali uh, patričný kapitál, aby štát mohol prípadne injektovať ďalší kapitál a tieto aktíva banky ktorá čelí kríze, by sa takto vlastne mohli podoprieť, napraviť e, v tom medziobdobí. Takže poďme krok za krokom. Ak sa z likvidity dostanete do nesolventnosti, tak potom musíte e, zvládnuť aj náklady takejto krízy. Máte jednoducho s tým dočinenia. Takže máme veľmi silnú e, dozornú štruktúru, máme e, viac nástrojov, pokiaľ ide o krízový manažment, ale súčasne máme ďaleko väčšie morálne um, hazardy. Na banky sa pozeráme ako na vysoko chránené organizácie a keď máme dočinenia s vyššími um, možnosťami nebezpečenstva hazardu v takýchto bankách, ako vlastne môžete zabezpečiť tzv. čiastočnú pomoc v ťažkosti. O čom hovorím? Nebudete zachraňovať všetko, ale budete zachraňovať len to, čo je užitočné. Čiže sa budete pozerať na tých kritických uh, akcionárov alebo hráčov. Ak máte len čiastočné pomáhanie z ťažkosti, to znamená, že nebudete samozrejme pomáhať e, banke vo všetkom. Za normálnej krízy samozrejme sa môžete pozrieť na to, že čo sa vlastne deje v nebankovom priemysle, ak máte čas zhodnotiť túto krízu e, naozaj dôsledne a potom Môžete hovoriť s veriteľmi, môžete sa snažiť nájsť e, patričné riešenie, ale ak hovoríte o bankovom sektore, toto sa jednoducho nedá spraviť, pretože ak samotný bankový sektor sa dostane do uh, situácie, keď odrazu uh, je zmrazený, tak vlastne sú to množstva ľudí, ktoré sú tom ovplyvnené. Uh, potrebujete nejaký právny nástroj, ktorý vlastne e, zabezpečí, že banky budú naďalej fungovať a títo akcionári, všetci tí, ktorí sú do toho zapojení, patriční aktéry, budú naozaj e, nejakým spôsobom spolupracovať. Niektorí akcionári dostanú 100% svojich práv, niektorí iní akcionári, ktorí vstúpili do rizikovejších e, zmluv, tí by možno mohli povedzme 70 alebo 60 patričných akcií byť tak povediať prevádzkovateľných, prevádzky schopných a toto by patričným spôsobom malo patričný dopad pozitívny dopad na patričné rodiny, respektíve patričné spoločnosti. Samozrejme, že je potrebné brať do úvahy tieto vzťahy medzi bankami a akcionármi a zástupcovia akcionárov by si mohli sadnúť spolu so zástupcami vlády a patričných orgánov a pozrieť sa na celkovú situáciu a na to, aký by bol najlepší spôsob, ako postupovať. To je jediný spôsob, ako by veritelia v podstate mohli zaplatiť e, tie náklady v nadväznosti na banky. Samozrejme, že by som mohol v tomto pokračovať, ale myslím si, že to nám stačí. Ďakujeme veľmi pekne, pán Lamanda. A teraz by som chcel dať slovo pánovi Šenmecherovi. Ďakujem za pozvanie. Chcem poblahoželať vašemu výboru za to, že sa ujal tejto dôležitej témy Mám, nastolujem si štyri otázky a pokúsim sa ich e, jednu po druhej diskutovať a chcel by som zdôrazniť, že táto činnosť týkajúca sa cezhraničného riešenia kríz je veľmi dôležitá a nadvezuje na ďalšie problematiky dozoru e, na európskom poli a smerujúc k integrovanému prístupu. Takže aké sú tu štyri otázky, štyri výzvy? kľúčová téma, lebo povedali to už predržníci, je financovanie a disponibilita prostriedkov a potom tiež ako vyzerá celkový, e, celkový rámec problematiky. Prvá otázka, cezhraničné bankovníctvo. Už pred krízou som naznačil túto finančnú trilemu, tri ciele, ktoré sú tu naznačené. Finančná stabilita, tento trojuholník, cezhraničné banky, teda integrácia, a potom národné orgány. Tieto tri jednoducho v, monetárnej politike e, vytvárajú dilemu, pretože nepatria, nepasujú k sebe. Takže len, len dve, e, dva z týchto cieľov sa dajú kombinovať, z týchto troch. Takže jeden musíte e, obetovať a to, čo by som chcel zdôrazniť, je to, že ten status quo, terajší stav nie je stabilný a nie je teda opciou pre budúcnosť. Takže buď budeme musieť e, viac integrovať alebo menej integrovať, byť európskejší alebo menej európsky. To vysvetlím na ďalšej priesvitke. Vychádzam z toho, že všetci by sme chceli mať globálnu finančnú stabilitu a teda naša, naša voľba je medzi tým, či budeme mať cezhraničné bankovníctvo, banky, a mnohí tvrdia, že treba prejsť k cerským spolo- e, spoločnosťam. Vlastne každá cerská spoločnosť má svoj výpočtový systém a tak ďalej, takže to nie je cezhraničné. Uh, takže takáto zbierka vlastne cerských, cerských spoločností, čo by vlastne znamenalo koniec uh, spoločného trhu. A dnes tu asi diskutujeme o alternatíve a to je tá, že od národných riešení prejdeme k riešeniam európskym pre jednotlivé časti tohto rámca. Dozor, e, to, to vidíme, e, zdieľanie bremien a, e, a tiež zabezpečenie depozitov. K tomu poviem viac. Začnem snáď tým, tou našou extrémnou obavou, že daňoví poplatníci s veľkým spôsobom sú volaní na povinnosť v krízach. ako povedali predrečníci, potrebujeme tu nejaké riešenie, ako možno e, po, posilniť trhovú disciplínu. A tu sú dva body. Prvý z nich je zníženie pravdepodobnosti zlyhania, teda zabezpečiť, že banka nemôže tak rýchlo skrachovať, to znamená, e, napumpujeme tam viac kapitálu. Teda e, je veľmi dôležité, pre mňa je to kontroverzné, aby tu bol určitý iný, iný pomer toho tlaku tých pák. Tento pomer by teda mal byť vyšší. Dôlež- je veľmi dôležité, to je prvá vec, ktorá smeruje priamo do bankového sektoru. A potom druhá časť je otázka, že ak sa udeje zlyhanie, ako môžeme znížiť jeho dopad – tam potom je ten koncept tých tzv. Eh, eh, living wills, čiže plánov na rozumné ukončenie činnosti inštitúcie v predstihu. A ja by som sa chcel zaberať aj na časť toho eh, prána, plánu riešenia. To znamená, ako inštitúcie vyriešia ťažkosti, inštitúcie v zásade sa vlastne má zvýšiť ten, tá paleta možných riešení. Buď banku zachránite, alebo ju dáte do likvidácie, E, počas víkendu sme čítali k tomu e, príslušnú správu a viete asi, aký, ak, ak, ako hrozne môže dopadnúť likvidácia. Tá najdôležitejšia téma tohto vypočutia je vlastne financovanie. A ako ekonóm by som tu chcel trochu varovať. Ak sa pozrieme okolo seba, každý, každý e, odborník má svoje riešenie a ak sa pozriete na, na spektrum týchto, týchto riešení, je tu veľký ná, ná, náklad pre bankový sektor, sektor vyš, e, asi sa nebudú poskytovať úvery, zvýšenie nákladov všetkých produktov, takže je dôležité využiť to, čo máme e, a nepridávať ešte nové, nové návrhy. A čo je podľa mňa najsúrnejšie, tu je, to je to poistenie, zaistenie depozitov ak sa pozriete na veľkú krízu, e, každá, každá, e, každá krajina mala svoj fond na zabezpečenie týchto vkladov, takže štáty neboli dosta, dosta, dost, dostatočne veľké na to, aby mali dostatočne veľké e, fondy zabezpečenia vkladov pre cezhraničné banky, keď sa pozrieme, že fungujú vlastne cezhranične v rôznych krajinách, je dôležité, aby sme by sme mali vzniesť za bezpeku eh, vkladov eh, na, ten, na túto vyššiu úroveň. A tu súhlasím s predrečníkmi v tom, že za toto by mali platiť banky. Teda ex ante uh, mali by tu byť aj na rizikách z, uh, založené uh, poistné. To znamená, ak je vyššie riziko, máte platiť vyššie poistné. Toto je najdôležitejšia vec, ak chceme posúvať vpred spoločný vnútorný trh bez vierohodného e, zabezpečenia vkladov ľudia nebudú investovať cez hrani- do veľkých cezhraničných bank. A dvojka a trojka na mojej priesvitke sú dve ďalšie riešenia tohoto problému. Buď e, vytvoríte dopredu fond, alebo si poviete, že ak by sa niečo stalo, ako si prerozdelíme bremeno, zaťaženie finančné. A ak uvediem najprv ten, alebo vysvetlím ten druhý príklad, E, skúsenosti nám ukazujú, že žiaden fond nezvláda veľ, e, riešenie veľkých e, bank. Ak sa pozrieme na americký prípad, celkom dobre zabezpečený celoamerický fond zabezpečenia vkladov nedokáža, že zvládnuť bankroty veľkých bank, hoci malé zvláda, veľké banky jednoducho zabezpekou vkladov riešiť nemožno. To isté platí pre ten rezervný fond na rozpustenie. Zase je to dobré len pre malé banky, ale tie veľké systémovo dôležité finančné e, inštitúcie, čiže cezhraničné e, banky, povedzme Unicredit, Deutsche Bank, ten, tento, toto nemusí stačiť. Bude to procyklické, to znamená, ten fond je teraz e, prázdny, nastúpi vysok, nastúpia vysoké príspevky, poistné a dojde k procyklizmu Takže treba tu spraviť e, dobré dojednania pre e, zdieľanie e, bremena. To, ako vieme, je veľmi kontroverzná, kontroverzná problematika na medzivládnej úrovni. Pozrime sa na Grécko. Zaslúži si to tu komentár. Toto zdieľanie, zdieľanie bremien je dôležité zabezpečiť, že ak je to potrebné, aby ste vedeli ako na to. A tu by som chcel navrhnúť začať malými krokmi. To znamená tieto nové plány na rozumné ukončenie činnosti. Tam treba e, zabezpečiť aj dojednania o zdieľaní rizik, e, ale zo spodu od národných úrovní, než e, skôr hneď rozbiehať veľkú, veľký program s cezhraničnými. Takže povedzme rôzne regionálne zoskupenia, keď zoberieme si príklad Nordias, Nodia, zoberieme si štyri škandinávske krajiny a tak ďalej. No a potom na záver snáď rámec krízový. Poprvé, ako by mohol fungovať? Musíme zjednodušiť štruktúru e, bank. Niektoré z tých veľkých e, cezhraničných skupín, hlavne americké, majú viac než tisíc právnych osôb, takže nikto nerozumie ich štruktúre, vrátane ich e, centrály, ale dokonca teraz samozrejme ani dozor. A my potrebujeme mať právo moci zasahovať včas, ako aj európske e, dozorné orgány. orgány. V kríze, keď je viac e, rizík, treba brať ohľad na ak akcionárov a ak rozdelíme banky na systemické a nesystemické, len tie systémové treba zachraňovať. To je pre účely trhovej disciplíny. A ten, tú systémovú časť, na ňu môžete aplikovať ten program zdieľania premien v rámci toho dojednania, toho plánu na rozumné ukončenie činnosti potrebujeme smerne, usmernenia, špeciálne riešenie e, pre banky, ktoré idú do likvidácie. A ak toto zoštandardizujeme, tak cezhraničné banky môžu koherentným spôsobom e, byť e, zachránené v, alebo doriešené v kríze. Na to potrebujeme legislatívnu prácu a o tom je moja posledná priesvitka. Aby to fungovalo, nemôžeme sa E, spo, spoliehať e, dohody o porozumení, pretože tie sú nieni právne záväžné, záväzné. Keď sa kríza udeje, potrebujeme skutočnú legislatívu. Je dôležité, aby Európsky parlament bol zapájaný. A posledná otázka, kto by túto prácu v kríze mal vlastne realizovať? A hoci za normálnych okolností som za primerané agentúry. Rád by som tu vyslovil varovanie, aby sme nevynachádzali príliš veľa nových agentúr e, súčasne. Súhlasím s tým, že treba niečo urobiť na európskej úrovni. Súhlasím v tomto so správodajcom. Dodal by som však, že začneme s touto novou dozornou štruktúrou a je tu aj naozaj veľmi silný e, článok ktorý hovorí o prípadoch krízy, kedy Európska e, dozorná inštancia preberá zodpovednosť národných. Je to užitočné a aspoň toto by som chcel posilniť. A európska dozorná štruktúra by potom mala celoeurópsky e, e, rozhodovať o rozhodnej forme riešenia. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi dobre ste odprezentovali e, problematiku. A teraz e, má slovo pán Ajady. Pani Ajady. Ďakujem, že sa s vami môžem podeliť o perspektívu koncových užívateľov. Najprv by som chcela poďakovať Derkovi, pretože súhlasím s jeho návrhmi a potom by som sa pokúsila rozvinúť tieto úvahy z perspektívy koncových užívateľov ďalej som členkou organizácie Finius a CEPS. Finančné búrky, ktoré ovplyvnili finančné trhy, ukázali, že predchádzajúci prístup k reguláciám zlyhal a nedokázal udržať stabilitu finančného systému a chrániť používateľov finančného systému. Používatelia, napríklad vkladatelia, drobní investori a iní, stratili dôveru vo finančný sektor. Niektorí prišli o svoje vklady, niektorí o úspory a iní o dokonca životné investície. Dôvera, ktorá je základom vzťahov v bankovníctve, sa rozbila a možno nejaký čas sa neobnoví. Irónia súčasného stavu je v tom, že nielen, že zlyhali regulácie, ale vlády sa rozhodli zasiahnuť, použijúc značné obnosy daňových poplatníkov a tým neobnovili túto dôveru. Pozorovatelia a odborníci sa zhodujú v názore, že to bolo nevyhnutné, pretože neexistovala efektívna, efektívny manažment krízy. Dnes je mýtus hovoriť o rozumnom manažmente krízy v bankovom sektore, keď sa morálne hazardovanie len posilňuje a už nefunguje trhová disciplína, ale možno, že je lepšie založiť nový rámec manažmentu cez hraničn- riešenia cezhraničných kríz, než používať verejné financie na záchranu krachujúcich bank, čím sa, ako som už spomínala, zvyšuje morálny hazard a riskovanie a takisto v rámci jedného teritória sa účelové vo viazané prostriedky využívajú nevhodným spôsobom. Nie je to adekvátne na zabezpečenia finančnej stability v celej EÚ, pretože tu ide o cezhraničné záležitosti a nedá sa týmto spôsobom ani ochrániť spotrebiteľov či interný trh. Nová forma manažmentu cezhraničnej krízy alebo cezhraničného manažmentu krízy by mal byť iný a mali by sme sa poučiť z predchádzajúcej krízy. Berúc do úvahu globálnu a transnárodnú povahu moderného systému bankovníctva a fakt, že neexistuje mechanizmus včasnej výstrahy na riešenie cezhraničnej bankovej krízy, môžeme e, smelo vyhlásiť, že nie je možné pracovať ďalej so starými nástrojmi a potrebujeme novú schému povinnú schému včasnej výstrahy. Regulátori a dohliadatelia musia mať kapacitu aj právomoci, aj zdroje, aby dokázali včas zasiahnuť v takej fáze krízy v bankovníctve, v ktorej je možné zvrátiť daný stav. Takáto intervencia musí vychádzať z dohodnutého súboru nástrojov kvantitatívnych i kvalitatívnych. Dohľad musí byť schopný poprvé identifikovať krízu a zabrániť jej. To znamená, že musí byť monitorovanie bank, cezhraničné monitorovanie a aplikácia vhodných regulačných nástrojov, vrátanie požiadaviek na to, aby banky mali robustný kapitál, aby mali podušky likvidity, Takisto je treba zvýšiť v mnohých ohľadoch trhovú disciplínu. Dohľad nemôže sa správať izolovane, pretože musí pracovať v súčinnosti s obozretnými regulátormi a centrálnymi bankármi, aby zabránil akumulovaniu finančného rizika na inštitucionálnej úrovni v makroekonomickom kontexte tým všetkým chcem povedať, že dohľad sa nedá robiť bez makroúrovne. Preto je kľúčom k riešeniu európsky dohľad. Žiadny dohľad nie je imúnny pred chybami a úloha Centrálnej Európskej agentúry pre dohľad musí byť veľmi dobre premyslená a musia v nej spolupracovať aj iné cezhraničné inštitúcie. Intervencia v, vo včasnej fáze je druhým bodom, o ktorom chcem hovoriť, pretože finančná kríza, keď sa rozbieha, vysiela aj dobre rozoznateľné signály a jemné signály a Európska centrálna banka a ďalšie inštitúcie by ich mali byť schopné rozoznať. Tí, ktorí tvoria politiku, tí, ktorí regulujú, musia znížiť riziko nesolventnosti a bankrotov. Jasne musí byť definované, kedy treba začať takto konať takýto deň konania musí byť definovaný na základe mikro- a makroindikátorov. Predsednička prerušuje rečničku a prosí aby spomalila, pretože tlmočníci majú problém tlmočiť. Vrat Rečnička pokračuje. Vrátanie základného kapitálu, podušiek, likvidity alebo rezerv pre likviditu a zníženia rizika na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Aby to bolo možné dosiahnuť takúto spoluprácu a súčinnosť na medzinárodnej a regionálnej úrovni, kľúčové sú tu dobré nastavenia na týchto úrovniach a spolupráca s ostatnými hráčmi na trhu. Treba zmeniť eh, portfólia treba do, aby dohľad mal ďalšie právomoci a aby bol schopný v rámci týchto právomocí potrestať banky, ktoré sa náležitým spôsobom nesprávajú na trhu. Tretia záležitosť je zvládanie krízy. Myslím si, že všetci hráči na trhu by mali byť schopní riadiť svoj člen aj v búrkach. Všetky schémy, všetky inštitúcie by a vládne politiky by mali byť nastavené tak, aby chránili vkladateľov, aj tých, čo sú poistení, aj tých, čo nie sú poistení. Pra, priame zásahy sú potrebné na ochranu spotrebiteľov, to znamená, že treba aktivovať schémy na ochranu vkladov. Schémy na ochranu vkladov sú, sú kľúčovým nástrojom na ochranu vkladateľov. To, čo vloží vkladateľ, musí byť zaručené, zaru, chránené, ale táto suma, ktorá je chránená alebo poistená, nesmie byť privysoká ani pri nízka. Všetko to, čo vkladatelia vložia, musí byť dobre regulované a podľa istých pravidel. Veľké cezhraničné banky musia mať pochopiteľne väčšiu rezervu v rámci takejto schémy na ochranu vkladov, pretože inak by schéma na ochranu vkladov nemala zmysel. Kombinácia týchto schém, tak ako fungujú dnes, je neadekvátna. Potrebujeme lepšie návrhy, ktoré by zabezpečili adekvátne financovanie, najmä také mechanizmy by sa mali zaviesť, do ktorých sa nalejú peniaze ešte pred krízou, predtým, než sa kríza rozvinie naplno. Štvrtý bod, o ktorom chcem hovoriť, je, sú opatrenia na riešenie krízy. Plány na rozumné ukončenie činnosti problematických finančných inštitúcií, známe ako Living Wills, možno budú nevyhnutnými nástrojmi, ale treba ich dobre rozanalizovať, čo sa týka ich nákladov a benefitov. Režim fungovania banky musí splňať kritéria, ako je finančná stabilita, integrita a kontinuita platieb, ochrana spotrebiteľov a minimalizovanie nákladov pre spoločnosť. Straty by nemali znášať vkladatelia, tí, čo si šetria prostriedky a daňoví poplatníci. Ak cezhraničný krížový manažment má byť efektívny, treba harmonizovať pravidlá na celoeurópskej úrovni a úloha Európskej e, ústanovizne pre dohľad sa stane životne dôležitou Takisto ako silná koordinácia medzi bankami, právomoci, ktoré sú dostatočne silné, aby si vynútili disciplínu na trhu. Rada by som zdôraznila dôležitosť dobrej správy veci verejných a zodpovednosť bank voči dohľadu na národnej aj európskej úrovni. Ak majú úrady pre dohľad zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť musia byť tam zastúpení viacerí hráči na trhu, aby zabezpečili všetky možné aspekty pohľadu na túto vec. Veľmi pekne ďakujem. Ďakuje predsednička rečničke. Teraz prejdeme k spravodajkyni Elise Ferrera, ktorá prevezme e, slovo a spýta sa, možno položí nejaké otázky. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za všetku tú prácu, ktorá bola vykonaná, za vaše príspevky a pokiaľ ide o tento krátky čas, ktorý máme k dispozícii, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme skutočne vyťažili z vašich skúseností a z vašich vedomostí, pokiaľ ide o niekoľko záležitostí a otázok. Jedna tá otázka, pokiaľ ide o toho prvého panelistu, ktorú by som chcela, aby ste e, ešte raz zopakovali. To je vzťah medzi národnými záujmami a európskymi záujmami. To je niečo, čo nie je ľahké riadiť, o tom dobre vieme, ale akým spôsobom, keď e, stabilizujeme, tak povediac, e, tú knihu pravidiel a keď vypracujeme všetky dohody v nadväznosti na možnosť zlyhania banky, akým potom spôsobom zabezpečíme tie rozličné národné záujmy alebo vnútroštátne záujmy, ktoré v podstate e, vstupujú do hry v nadväznosti na vzťah e, s takýmito nadnárodnými bankami. Aká je úloha takýchto orgánov, ktoré vykonávajú dohľad? je napríklad e, takéto kolegium supervízorov dostatočne dobré, alebo si myslíte, že mm, tí veľkí hráči by mali byť inak dozorovaní, ako vlastne zabezpečíme tieto aspekty, pretože keď vlastne prejdeme um, takýmito záležitostiami a je to povedzme prístup v nadväznosti na patričnú inštitúciu, ako zabezpečíme to, že bude budú patriční aktéry zdieľať aj riziko, to zaťaženie, to bremeno. Z môjho hľadiska by sme si to mali objasniť, pretože účelom týchto mechanizmov by nemalo byť uh, účelom tohto mechanizmu nie je ehm, záchrana bank, ale je to kontrola škody a kontrola systematického dopadu, pokiaľ ide o tieto banky. A samozrejme aj ehm, presúvanie nákladov, respektíve účtu za náklady na daňových poplatníkov. Takže to je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, že chápem, že existuje istá konvergencia v nadväznosti na revidovanie týchto plánov na ochranu vkladov, ale môžeme očakávať, že by sa tieto sumy naozaj využili v prípade zlyhania, respektíve krátkeho zlyhania alebo e, intervencie pred zlyhaním zo strany relevantného orgánu. Vieme si predstaviť, že by sme nemali nejaké iné zdroje okrem teda týchto uh, Eh, plánov na ochranu vkladov, ktoré by boli vlastne vytvorené práve za týmto účelom, pretože eh, z môjho hľadiska účelom takýchto eh, plánov na ochranu vkladov je ochrana vkladateľov. Nie, prelim, nie, nie, nemalo by to byť v podstate na nemalo by to slúžiť na tie operácie, o ktorých hovorili niektorí rečníci. Po tretie, ďalšia otázka na akom základe sa môže stať ehm, operatívnym takýto, takáto schéma, takýto plán pred krízového stavu. Budeme musieť čakať naozaj až na problém, keď už prichádza problém k problémom so zlyhaním, keď potom dáme takémuto orgánu um, právomoc navyše, tak povediať európsku právomoc, aby mohol takýto do, o, orgán, ktorý vykonáva dohľad, zasahovať a nanútený režim v podstate uplatňovať, ale predtým, ako začneme v podstate uplatňovať takéto nástroje bez toho, aby sme vlastne hovorili o právach akcionárov, v nadväznosti na tie rôzne štruktúry, v ktorých fungujeme. Ako by v podstate mohla byť takáto štruktúra operatívna v etape pred krízou? Ako budeme definovať celý rad rôznych spúšťacích mechanizmov? Budú transparentné, objektívne a súčasne budú odrážať aj rôzne druhy obmedzení, a kvalitatívne informácie, ktoré musí mať v právomoci vlastne ten regulátor, um, ten, ktorý to reguluje celé, na to, aby sa to stalo v podstate operatívnym. A ďalšia, posledná otázka. Môžeme fungovať s takým troj- a, alebo štvorvrstvovým systémom, kde budeme vlastne riešiť istú metodiku, systematické e, riziko týchto inštitúcií, potom ďalšia vrstva bude cezhraničná a ďalšia vrstva e, finančná inštitúcia so systémovým rizikom a potom sa musíme vrátiť k otázke, čo je vlastne systémová inštitúcia. ESPU alebo EPU môžeme v podstate považovať za orgán, ktorý bude zodpovedať za takúto inštitúciu, potom tá kolegium supervízorov, ktorý vytvorí EBA, nesystémové cezhraničné inštitúcie a tak ďalej. Je to v podstate možné prevádzkovať, pretože mnoho ľudí tvrdí, že by sme mali mať homogénny typ systému pre každého, pretože inak to vlastne na trhu vytvorí neistotu. Takže je možné v podstate, aby sme s týmto žili ako s prechodným mechanizmom, ktorý sa potom vyvinie do niečoho harmonickejšieho a homogénejšieho neskôr. A celkom posledná vec, ak máme veľký, r, veľkú zmes rôznych e, právnych subjektov. A ak máme potom mať nejaký takýto rezervný fond, mal by byť v ruke EBI alebo na nejakej vyššej úrovni, v, tej, v tom spoločnom rámci, kde by bol nejaký orgán pre cenné papiere, orgán pre poistenie, orgán pre banky a tieto orgány by sa vlastne dali dokopy a aj, by to, aj ak by to delegovali, pokiaľ ide o akčné kroky na EBU, tak by malo byť nejaké vzájomné porozumenie medzi týmito rôznymi právnymi subjektami ja sa ospravedlňujem, ale toto je podľa mňa kriticky dôležité, takže bola by som veľmi rada, keby na to neodpovedal každý jeden z vás, ale keby ste v podstate nejako dospeli k spoločnému názoru zo strany vás všetkých v poriadku. Myslím si, že teraz, keď reportér, spravodajkynia mala toľko otázok, nie je možné, aby sme využili všetok zostávajúci čas, pretože ešte sa chcú k nám prihovoriť spravodajcovia iných výborov požiadaného stanovisko alebo poslanci. Takže by sme mohli zoskúpiť všetky otázky najprv. Chce niekto položiť svoju otázku, alebo by som mala osloviť už rečníkov, aby odpovedali pán Krusot. Veľmi dôležitá otázka je, Rozdiel medzi národnými záujmami a európskymi, európskym záujmom. Je to ten istý záujem? Má Európska únia ten istý záujem o finančnú stabilitu Európskej únie ako verejné dobro celej Európskej únie? Veríme, že môžeme zabezpečiť takéto niečo iba vtedy, ak je stabilita najprv dosiahnutá na lokálnych trhoch. Ak existujú lokálne a regionálne krízy niekde v Európe, tak potom aj internacionálna úroveň, globálna úroveň trpí. Lenže vždy to vychádza z lokálnej alebo regionálnej mnoho ohniska preto si myslím, že sme teraz odštartovali veľmi dobrý a užitočný proces a že vytvárame orgány dohľadu na európskej úrovni nad finančnými trhmi. Zároveň je však nevyhnutné podporiť lokálny dohľad lokálnych supervízorov, aby celý systém, celá sieť dohľadu bola silná lokálne miestne problémy, ak sa nevyriešia na miestnej úrovni, potom prebublajú až do regionálnej úrovne, cezhraničnej úrovne, medzinárodnej, európskej a globálnej. Preto je dôležité, aby bolo dôležité, je veľmi dôležité zvládnuť problémy už na miestnej úrovni. Ďalšia moja poznámka sa bude týkať toho, ako zadefinovať tie veľké inštitúcie SIFIC, ktoré sa nesmú nechať padnúť. Niekedy by e, sme to skôr mali definovať ako systémové situácie namiesto systémových inštitúcií. Napríklad problém banky Northern to nebola až taká veľká inštitúcia a významná, ale situácia, ktorú vytvorila, bola situácia, ktorá ohrozovala celý systém. Takže táto rozpráva by sa mala trochu rozšíriť. Sľubujem, že, odpovie, že odpoviem aj rýchlo na že budem hovoriť rýchlo, aby aj iní panelisti mali priestor. Chcem však položiť ešte otázku, ktorá súvisí s likvidáciou inštitúcií, ktoré sú systémovo menej dôležité. Ako to dosiahnuť? Ako to urobiť? Ako má vyzerať štruktúra európskeho finančného trhu, ak tieto menej systémovo dôležité časti budú zlikvidované alebo ich činnosť bude rozumne ukončená, zvýši sa tým celkové riziko alebo sa zníži? To je moja posledná otázka. Ďakujem. Čo sa týka odpovede na vaše otázky, musím sa obmedziť časovo, musím byť stručný. EBA by mala rásť a rozvíjať sa a mala by sa stať zastrešujúcou inštitúciou regulácie v cezhraničnej oblasti. Ustanovizňa inštitúcie by sa mali zjednotiť na spoločnej platforme, prediskutovať si veci a prijať rozhodnutia. EBA by mala byť v popredí týchto činností. Ďalšia otázka, či by sa mali fondy a vklady použiť na vyplatu bankrotujúcich bank, záchranu bank, ak sa nedá robiť nič iné. Ja by som odpovedal, že by treba bolo urobiť viac než len toto. Ak vzniknú cezhraničné skupiny, kde budú 40, 50, 60 miliardové množstva kapitálu, bankrot je nemožný, pretože tá rezerva bude taká veľká, že z nej trochu ubudne, možno 2 miliardy, ale ešte stále celý systém sa zachráni. Keď na všetkých udrie kríza, tak potom bude k dispozícii aj strednodobé financovanie. V nedávnej kríze sme mali aktíva s vysokou hodnotou, ktoré sa mohli použiť, ale neboli tu žiadne štruktúry, ktoré by umožnili, aby sa tieto aktíva využili a aby sa prestala šíriť krízová infekcia, tak povediac, do iných bank na trhu. Európske ustanovizne by mali mať k dispozícii celoeurópske nástroje, ktorými by mohli bojovať proti kríze, ktorá sa vždy začína ako kríza likvidity. Kedy by mala intervencia byť nevyhnutná? Kedy sa kedy by mala byť načasovaná. Treba, aby táto ustanovizeň mala dodatočnú autoritu, bo malo by byť jasné, že trh sa nám vymýka z rúk a mal by tento zásah byť včasný. Toto by malo byť splnené a vtedy môže inštitúcia zasiahnuť. Ako náhle už sa rozbehne tento proces intervencie, už sa každý zo skupí e, pribehne na pomoc. Takže si myslím, že by e, bolo treba rozhodnúť, kedy je ten pravý moment. EBA by mala byť e, vypočutá aj v tejto veci, mala by mať slovo aj v tejto veci, pretože ona by mohla zhodnotiť, kedy ešte na trhu pánuje dôvera a kedy už treba vstúpiť do veci, či už informáciami alebo činmi. Preto by sme mali zoskupiť a vytvoriť sieť európskych finančných inštitúcií, aby sme mali homogénnu reakcia, možnosť zabezpečiť homogénnu reakciu v správnom čase. Myslím, že Jerry ma prosí o to, aby som skončil. Sharon ma prosí o to, aby som skončil. Ďakujem. Pokiaľ ide, o tú, pokiaľ ide o tú prvú otázku, národné respektíve európske záujmy, myslím si, že to môžeme povedať veľmi jasne. Keď vezmeme do úvahy prípad Fortis, pretože tam v podstate aj holandská organizácia, aj belgická organizácia zasahovala, tam boli skutočne veľké problémy a ak by sme to chceli riešiť, musíme to riešiť samozrejme na európskej úrovni. A práve preto si myslím, že tento nový pra, predseda tej, tohto orgánu má takéto právomoci. Je to mimoriadne dôležité, pretože veľmi dobre viete, že keď niekto spraví záväzne rozhodnutie, budete spolupracovať vlastne už dopredu a v prípade krízy, keď predseda takéhoto orgánu má právomoc, ktorá presahuje vnútroštátne právomoci, tak e, tým sa dostávam aj k tej poslednej otázke. Prosím vás, nech tri orgány nie sú zapojené do takejto krízy. Ak je to banka, niekto by mal byť vedúcim a potom sa rozprávať e, s, povedzme s e, takýmto orgánom pre poisťovne a tak ďalej. A ak ide o banky, tak to musí byť jeden orgán a až potom sa rozprávať s ostatnými orgánmi a ak to má byť EBA, tak v tom prípade to bude tá, ktorá bude viesť celú túto aktivitu. A pokiaľ ide o poistenie vkladov, naozaj s vami súhlasím, pretože všetci súhlasíme s tým, že väčšina činnosti povedzme by mala byť ukončená a potom je potrebné sa rozhodnúť, že či by tieto peniaze, ktoré sa takto získajú, e, mali by byť využité e, na pomoc s ťažkostí. A pokiaľ ide o veľké banky, to už som povedal predtým, že tam nikdy nebude dostatok peňazí. To znamená, že vy vlastne by ste e, takýto fond na ochranu vkladov vlastne vyčerpali a potom by ste tam nemali vlastne um, dostatok peňazí. Čiže musíte oddeliť vlastne túto funkciu, ktorú tento fond plní, pokiaľ ide o malých vkladateľov a musí to byť oddelené od uh, eh, tzv. rezervného fondu, pretože tam na, musia ten, to bremeno zdieľať uh, všetci. To znamená, že to poistenie vkladov sa týka naozaj tých vkladateľov. A pokiaľ ide o, o eh, obdobie pred krízou. Tie právne záležitosti sú memoriadne dôležité. Myslím si, že chcete to urýchliť, pretože nemôžeme čakať na ďalšie rámcové rozhodnutia, ale niektoré krajiny, myslím si, že už začínajú so špeciálnym rezervným fondom. Ukrajina napríklad s tým začala a myslím si, že väčšina krajín o tomto uvažuje. Ja by som argumentoval tým, že by sme mali využiť túto možnosť, pretože každý v podstate o tom teraz uvažuje a mali by sme robiť aspoň podobné veci v rozličných krajinách, pretože inak budeme mať 27 rôznych takýchto mašinérií v nadväznosti na rezervný fond, ktoré budú fungovať každá inak a potrebujeme patričnú legislatívu a aj na tej vnútroštátnej úrovni by sa podľa možností málo v podstate vytvoriť niečo, čo je podobné. A potom nakoniec, či to majú byť tri úrovne, ja si myslím, že by sme si mali dávať na toto pozor. Je veľmi dôležité, aby sme mali jednu základnú knihu pravidiel, ako robiť veci a potom je to otázka efektívnosti, kto tú prácu bude vykonávať, pretože v konečnom dôsledku nikdy nebudete vedieť, že vlastne ako to bude vyzerať s takýmto cezbankovým systémom, pretože to závisí od danej situácie, ale z dôvodov efektívnosti niekedy skutočne je dôležité a potrebné, aby to robila väčšia skupina, a tie menšie banky, tie by mali v podstate, tie domáce banky by sa mali vnútroštátnou legislatívou e, riadiť, ale samozrejme, že európske banky sú dobrým príkladom toho, kde sa robí vlastne e, v rámci vnútroštátnej legislatívy to isté. A ten systém je mimoriadne dôležitý, pretože naozaj je potrebné systém stanoviť prístup a potom kto to bude robiť tú prácu, to už je otázka efektívnosti. EBA by mala byť vždy na vrchu, ktorá môže zasiahnuť aj na nižšiu úroveň, ak tá nižšia úroveň nevykoná dostatočne rýchlo patričné akčné kroky. Ďakujem. Uh, Toto sú veľmi dôležité otázky, pokiaľ ide o rámec finančnej stability na úrovni EÚ a pokiaľ ide o záujmy národné versus európske, všetci vieme, že finančná stabilita musí byť dosiahnutá na európskej, národnej, medzinárodnej úrovni. E, v danom čase by ten záujem sa mal presúvať. E, veľkí hráči sa snažia a veľké štáty sa snažia o pretlačenie určitých záujmov na úkor iných menších štátov Ide tu o rôzne typy opatrení, ale keď chceme dosiahnuť naozaj finančnú stabilitu a zabezpečiť ochranu spotrebiteľov na národnej, regionálnej úrovni, tak si myslím, že tieto, e, mala by byť konvergencia týchto záujmov. Tie e, záručné programy by mali e, vieryhodne malým a stre, malé a stredné banky uhradiť smerom k spotrebiteľom. Bolo by však veľkým zlyhaním cezhraničných bank. A nemyslím si, že tento program by mal byť na to, aby sa ním vykupovali alebo zachraňovali veľké cezhraničné banky. Čiže naozaj ďalší, ďal, mala by sa teda naozaj hľadať ďalšia alternatíva. Pokiaľ ide o tie spúšťače, no je to veľmi zložitá otázka, ktorú treba ale riešiť, pretože ak chcete včasné zásahy, potrebujeme určitý, e, určitú skupinu dohodnutých, akceptovaných e, pravidiel, nielen kvalitatívnych, ale aj kvantitatívnych. Keď sa pozrieme na e, kapitál, rizikové aktíva, je to komplikované, ale bolo by zaujímavé naozaj urobiť dobré vyhodnotenie dopadov, aké sú kvantitatívne, kvalitatívne signály, ktoré by sa dali využiť na spúšťanie akcie. Pokiaľ ide o viacúrovňový systém, tak ja si myslím, že akýkoľvek to bude systém, musí byť stabilný, musí zabezpečiť a zobrať do úvahy diverzitu európskeho bankovníctva. Pretože keď hovoríme o stabilite, treba mať aj na mysli, že sú tu skupiny bank, tieto treba e, vykonávať tu dozor na lokálnej úrovni, pretože nie je tu, nie je tu možné mať systém, ktorý by e, obmedzoval tento rozvoj na národnej úrovni. To by naozaj e, bolo zložité. Je to dôležité pre európske bankovníctvo. Ak chcete viac úrovni systém, tak toto je možno krok vpred. Pokiaľ ide o ten fond rezervný, tak by ho mala spravovať európska e, dozorná autorita. Ďakujem. Ďakujeme. Myslím si, že teraz by sme sa mohli posunúť e, k reakciám tieňových spravodajcov. E, nikto z nich mi, pokiaľ viem, konkrétne nesignalizoval. A teraz až signalizujú pani Hübner, ktorá je prvá, ktorá sa hlási. Ďakujem. O Obe moje otázky e, smerujú, myslím si, na pána Schönemakera. Ten, ten fond e, e, riešenia problémov bol zničený tým, že žiadny, žiadny fond by nedokázal riešiť obrovské banky. Znamená to, že by ste vedeli akceptovať toto riešenie aj pre malé banky? Teda malé banky tako, s, tako, s takýmto systémom. Aká by potom bola hranica a, ako, a môžete posúdiť ako odborník na tie e, schémy posudzovania rizik, mohlo, aké by mohlo byť záverečné riešenie tejto témy. A moja uh, ďalšia otázka sa týka tých veľmi dôležitých plánov na rozumné ukončenie činnosti inštitúcií, tých tzv. living wills. Takéto ustanovenia pre e, zložité doby môžu byť riešením možno aj cezhraničné banky a uh, a tento cezhraničný element je pre nás veľmi dôležitý v tomto kontexte. A moja otázka v tomto kontexte? Ako vnímate špecifické otázky týkajúce sa cezhraničnej povahy tejto problematiky, predovšetkým v časoch, e, keď inštitúcie majú participovať e, v prípade bank ktoré sú aktívne cezhranične. A snad doplňujúca otázka, vy vnímate potrebu európskeho e, regulačného rámca pre tento cezhraničný element, predovšetkým pokiaľ ide o zdieranie e, bremien? Ďakujeme. E, máme len čtvrť hodinku, takže najprv si vypočujem všetky otázky, takže tak vlastne nezoberiem všetky otázky Oli Smith a potom Kej, ktorá chcela hovoriť, Sven, pán Portas tu nie je, potom Jose Manuel a Edward. To sú, myslím, všetci, ktorí sa prihlásili na zozname. Ole, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za vaše vystúpenia. Kolegovia je, sú veľmi užitočné. Myslím si, že my e, dúfam, že väčšina z nás uznáva, že tá rovnováha medzi úplnou stabilitou a bezpečnosťou e, je taká, aká je. Ja ako spotrebiteľ, ako, ako osoba krátko pred dôchodkom chcem určitú návratnosť svojich úspor a preto nechcem 100% stabilitu, ktorá, ktorá, ktorá e, mi nezabezpečí môj návrat, moju návratnosť. Povedali by ste, že všetky tieto jednotlivé smernice v mnohých oblastiach budú, mať, budú, budú nabúravať túto rovnováhu, že úroveň po úrovni vytvárame takéto, takéto, takéto usmernenia, až, až tu budú potom problémy. Problémy s dosiahnutím uh, likvidity. V tých uh, úvodných príspevkoch e, z nich vyplýva otázka, či je dobre zakázať tak, e, takéto, takéto produkty. V Grécku sa dobre nedarí, rovnako e, iné banky v Európe sa snažia zachrániť svoje prostriedky, obvinujú ich, obvinujú ich zo špekulácie, za to, že si vraj snažia zachrániť svoje prostriedky. Sú tu rôzne, rôzne, rôzne otázky. Myslíte si, že bude užitočné zakázať takéto produkty? Alebo sú tu iné možnosti skorej reakcie, ktoré by sa dali využiť? V Švedsku, v mojej krajine, sa takýto fond navrhoval. Študoval niekto možnosti efektov takéhoto fondu? My máme, mali sme v 90. rokoch krízy. E, teraz e, myslím si, že sa nám dobre darilo. E, možno, že toto by bol aspoň jeden nástroj. Je to podľa vás e, príliš malé, príliš neužitočné? Čo si myslíte? Ďakujem vám a ďakujem vám za vaše komentáre, ktoré išli, a to je, to je užitočné, My sme, Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že tieto cezhraničné e, problémy sú uznávané E, treba chrániť e, spotrebiteľov vo všetkých členských krajinách. Myslím si, že akákoľvek konvergencia v týchto programoch, myslím si, že je vítaná vo všetkých členských krajinách. A myslím si, že je tu všeobecná dohoda o tom, že, že e, takáto jednotná kniha predpisov by bola vítaná v členských krajinách. Začali sme vo veľmi, sil, so, veľmi silnou bázou. Chcela by som však trochu viac pochopiť, prečo tu existuje e, viera že určité do, dohody o porozumení medzi určitými regulátormi a členskými e, krajinami e, by nebo, nepostačovali a potrebujeme inú formu krízového manažmentu u týchto kri, e, inštitúcií. Ja tomu rozumiem tak, že tieto inštitúcie sú veľmi e, silné v tých kontraktuálnych dohodách. Mohli by mať takéto. A po druhé, potom, mohla by regulačná agentúra byť niečím iným len, než len predefinovaná skupinou regulátorov pokiaľ ide e, bez, o bázu od inštitúcie k inštitúcii. E, možno, že by sa už teraz mali e, identifikovať v jednotlivých inštitúciách. Neviem, prečo už teraz nediskutujú v každej inštitúcii. Nie je ich toľko. Sú to systemicky dôležité cezhraničné inštitúcie. Mali by všetci regulátori už teraz robiť všetko toto? Ďakujem. Mám otázku týkajúcu sa vzťahu medzi možným e, európskym záručným e, programom e, v ochrany vkladov a lokálnymi formami. Ako vidíte vzťah medzi týmito dvami, predovšetkým pokiaľ ide o systémy, ktoré sa týkajú len lokálne alebo národne operujúcich bank? Ďakujem, pán predseda. Mám špecifické otázky. Momentálne diskutujeme o finančných eh, eh, o finančnej architektúre pre, pre Európu. Vzhľadom na moje vlastné skúsenosti rád by som komentoval možnú novú zodpovednosť, ktorú európsky orgán by mal bol by zodpovedný za celoeurópske štruktúry, to by bolo v súlade s medzinárodnými e, dojednaniami, ktorými, ktoré, ktoré e, by sa, tu by sa bola snaha odstrániť byrokraciu a e, využiť skúsenosti národných dozorných orgánov. Ak by ľudia boli delegovaní v tejto inštitúcii, boli by e, tam na základe ich štruktúru a v prípade zlyhania predbežne financovaný fond by bol e, nastolený a, a to je v súlade so stratégiou 2020. To znamená, inštitúcie by mali, e, mali zaplatiť čas nákladov a pôvodná myšlienka, ktorá sa ešte diskutuje, by mohla dostaviť dve, dosiahnuť dve veci. Záruku vkladov a záchranu uh, systemických uh, prvkov, ktoré doteraz nemohli byť zachránené kvôli kolapsu systému. Ak by toto boli nepostačujúce veci, tak vere, verejný dlh by sa dal riešiť vďaka e, štruktúr s najväčším záberom a to tiež len vtedy, keď by sa použili potrebné prostriedky daňových poplatníkov na základe dohôd o porozumení. To sa dohodlo vopred a podľa mňa by bolo lepšie sa o tom dohodnúť vopred. Takže predtým, než sa vymknete kontroly, dá sa rozhodnúť, čo sa dá urobiť, ak sa to udeje určité inštitúcie by boli e, e, e, by, by mohli byť pokrývané. Nie však každý má tento názor. Takisto musím sa musím teraz zúčastniť výstavy k Medzinárodnému dňu žien a nemôžem počkať preto na odpoveď. I would like to ask Professor Sean Marquette Chcel by som sa opýtať pána profesora Schenmechera, pokiaľ ide o otázku bank, ktoré považujeme za príliš veľké na to, aby zlyhali, tak zdá sa, že je tam návrh v nadväznosti na štruktúrálne riešenie. To znamená, že rozdeliť komerčné a investičné banky ja si nemyslím osobne, že to vyrieši problém, ale zase na druhej strane, keď hovoríme o tzv. living wills, to znamená dohodách o prípadnom rozpustení e, banke, tak tie banky, ktoré eh, by bolo ktoré, eh, aké by boli tie banky, ktorým by sa dovolilo treba zlyhať a ktorým by, ktoré by boli považované za príliš veľké na to, aby zlyhali. Veľmi pekne ďakujem. Ja dám prednosť hovoriť o systémovom riziku a skôr ako o systémových inštitúciách, pretože systémová inštitúcia má celkov, je celková koncepcia. To si vyžaduje multilaterálnu definíciu. My hovoríme o reštrukturalizačných procesoch, pokiaľ ide o krízový manažment, ale mohli to byť individuálne procesy, ktoré by predstavovali reštrukturalizačné procesy, pretože ako náhle raz máte istú krízu, tak je potrebné brať do úvahy ten fakt, že môžete mať e, to e, tak povediac, um, rôzne druhy, uh, rôzne veľkých reakcií. Musíte sa pozrieť na záväzky v nadväznosti na rôzne uh, prvky tejto krízy, pretože rôzne cerské spoločnosti by mali robiť rôzne veci a toto by sa malo naozaj presne rozčleniť. A ak chcete mať inštitucionálny fond, pokiaľ ide, fond, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, respektíve ak by mal byť takýto fond e, na úrovni spoločenstva, to sú úplne iné veci, ktoré by bolo potrebné riešiť inak. My musíme hovoriť o reštrukturalizácii, ale v konečnom dôsledku tá otázka bude znieť, kto za toto zaplatí a musíme celkom jasne povedať, že finančný systém by mal pokrývať svoje vlastné náklady. Ak verejný sektor má platiť e, finančnému sektoru e, nejakým spôsobom nejaké peniaze, tak by mal mať možnosť tieto peniaze získať naspäť. A v finančnej kríze to je niečo, na čo sa musíme už teraz vlastne zamerať. To znamená, akákoľvek pomoc by mala byť splatená neskôr prepačte, nakoniec to končí tak, že e, každý z vás bude mať asi 5,5 minúty na to, aby ste odpovedali na patričné otázky. Ale chcela by som pripomenúť členom parlamentu a ostatným, že dnes máme po obede e, e, sedenie s zástupcami národných parlamentov, takže prosím vás, bude to v inej miestnosti, vezmite si proste potom zo sebou veci a teraz by sme sa mali sústrediť na to, na čo chcete dostať momentálne odpovede. Ďakujem. Ja by som chcela odpovedať na tú tretiu otázku. Ja som presvedčená, že neexistuje nejaký taký režim, ktorý by zabezpečil nulové zlyhanie. Nech budeme robiť čokoľvek, nech bude akékoľvek počet smerníc, ktoré by sa snažili zabezpečiť 100% finančnú stabilitu. 100% finančná stabilita nikdy nebude existovať, ale samozrejme, že tento systém má nejaké riziko v sebe, pretože rizikom vlastne zabezpečujeme ďalší rast, ale dosiahneme patričný limit, pretože potom samozrejme príde k väčšiemu um, prepojeniu na riziko, pretože sú tam povedzme aj nejaké toxické produkty na trhu a toto je stále dôležitejšie v priebehu posledných rokov. A práve z toho dôvodu sú isté signály, na ktoré sa musia tí, ktorí regulujú trh, e, zamerať a musia si uvedomiť, že ako náhle je tá koncentrácia toho rizika väčšia, že sa to musí nejako riešiť. A pravdepodobne povedzme e, zákazom nejakých produktov, i keď ja som vo všeobecnosti proti zákazu nejakých produktov, pretože je to proti kontraproduktívne, pretože vlastne neumožníte tomu trhu, aby si prefiltroval sám to, čo je dobré a to, čo je zlé. A pokiaľ ide o takýto rezervný fond, a kto vlastne bude niesť náklady v nadväznosti na takýto fond? Ak tieto náklady bude znášať finančný priemysel, v konečnom dôsledku to budú vlastne tí koneční užívateľia, ktorí za, za to budú platiť. Pretože je tu jednoducho um, barcelonský účinok, to znamená, že sa to vlastne prenáša na tých konečných užívateľov. Možno, že to nie je vo všetkých prípadoch tak, ale videli sme, že v kríze niektoré produkty sa zvýšili. Samozrejme, že musí byť isté riešenie medzi priemyslom a štátom a niektoré veci musia byť vyňaté z tohoto. A toto by práve asi umožnilo, že aby toto riziko zdieľala národná vláda a patričný bankový priemysel. Ďakujem vám. Ďakujeme. Tá prvá otázka sa týkala tohoto rezervného fondu, pretože to nie je v podstate celkom jasné, že či by mali mať veľké banky podobný rezervný fond ako malé banky. Nie, pretože tie malé banky nepotrebujú takúto záchranu ak naozaj príde k nejakej kríze. Preto by som chcel skôr presadzovať e, trhovú disciplínu a preto sú takéto uistenia veľmi dôležité, pretože ak e, malé banky zlyhajú, tak je potrebné, aby boli vklady nejakým spôsobom poistené. Čiže to je prvá priorita. A pokiaľ ide o rezervný fond, e, tá, po takejto kríze je politicky veľmi efektívne žiadať o takýto rezervný fond a každý musí platiť ale ja si naozaj myslím, že um, krízový manažment, že to je e, záležitosť vlády, to je úloha vlády. Uh,